Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. As we understand, the last working week of the parliament before the summer break and the... Kolegovia, dovolte mi začať. skôr ako začneme, dovolte mi ešte oznámiť, že dnes je 35. deň štrajku tlmočníkov, ktorí protestujú proti jednostranne vnúteným podmienkam práce. A dnes nebudeme tlmočiť dlhšie, ako je vymedzený čas priadneho stretnutia. Takže ešte čo sa týka zmien v programe, Komisár Avramopoulos, jeho bod programu bude odsunutý, keďže má ďalšie akutné povinnosti. Body 15 teda bod 15, ktorý je témou liberalizácie vízového režimu pre Kosovo. Pani, pani Fajon je spravodajkynia pre SND. Tá rozpráva neprebehne dnes, keďže posúdenie komisie o zostávajúcich e, témach ešte nebolo doručené. Máme tu nejaké námietky voči týmto zmenám v programe? Dobre, v tom prípade to môžeme považovať za schválené. Prosím, berte na vedomie, že tlmočenie bude k dispozícii vo všetkých jazykoch s výnimkou dánčiny, lotištiny, chorváčtiny a írskej gaelčiny. Ďalej, čo sa týka podporenia odporúčaní koordinátorov, to si, tým si musíme prejsť, odporúčanie koordinátorov, ktoré vlastne vyplývajú z pravidla 205 rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú spätnej väzby na stretnutie z 21. júna 2018. Koordinátor alebo spätná väzba k tomuto stretnutiu z tohoto dátumu. Tá, tento dokument nájdete v dokumentoch k dnešnému stretnutiu. Teraz ešte e, oznámenia a tá nominácia spravodajcov, to je pomerne dlhý zoznam. Takže Kinga Gal za EPP bola nominovaná ako spravodajkyňa pre návrh smernice rady, ktorá vytyčuje dokument o mimoriadných situáciách EÚ. Monika Holmajer, EPP, nominovaná ako spravodajkynia pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý vytyčuje vnútorný fond pre bezpečnosť. Tania Fajon za SND bola nominovaná ako spravodajkynia pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý vytyčuje ako súčasť um, integrovaného fondu pre ochranu hraníc nástroj pre finančnú podporu a ochranu hraníc Miriam Dali z SND, nominovaná ako spravodajkňa pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý vytyčuje e, Fond pre azylum a migráciu. Jozef Weidenholzer, SND, nominovaný ako spoluspravodajca návrhu pre nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktoré vytyčuje program Justice Ehm, Vadil Valerom zo Zelených nominovaný ako spravodajca pre nariadenie Európskeho parlamentu, e, ktoré vytyčuje práva, a teda program pre práva a hodnoty. Laura Ferrara e FDD bola nominovaná ako spravodajkyňa pre návrh e, vykonávajúce rozhodnutia rady, ktoré um, dokončuje dohodu s Eurojustom a zároveň dohodu o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom. Teraz e, spravodajcovia pre stanoviska Jerven Leners z EPP, nominovaný ako spravodajca pre stanovisko o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktoré vytýčuje program pre digitálnu Európu pre obdobie 2021 až 2027. Jerven Lenners z EPP, nominovaný ako spravodajca pre stanovisko návrhu nariadenia, ktoré nariadenie parlamentu a rady, ktoré, je, ktoré ako súčasť integrovaného fondu pre ochranu hraníc vytvára nástroj pre podporu nákupu colných zariadení Soraya Post, nominovaná ako spravodajkynia pre stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady k Európskemu fondu rozvoja vidieka. Soraya Post z SND nominovaná ako spravodajkynia k stanovisku o návrhu nariadenia Rady a parlamentu o Európskom sociálnom fonde plus. E, Jozef Maria, Jose Ter, Maria Terikabras a za zelených nominovaný ako spravodajca k nariadeniu e, Európskej e, rady Európskeho parlamentu o ochrane európskeho rozpočtu v prípade Ehm, všeobecných, e, všeobecného, alebo všeobecnenia dlhu podľa pravidel členských štátov. Valero zo Zelených nominovaný ako spravodajca e, pre nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktoré vytyčuje nástroj pre predvstupovú pomoc EPA 3. Ignacio Correo, nominovaný ako spravodajca pre návrh nariadeniu Rady Európskeho parlamentu a rady o opätovnom využití informácií z verejného sektora v prepracovanom znení. Auke Zilstra ENF nominovaný ako spravodajca pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý e, vytyčuje spoločné ustanovenia o Európskom fonde rozvoja e, regionov ESF+, kohezného fondu a Európskeho námorného fondu a pre finančné pravidlá, ktoré upravujú tieto fondy, rovnako ako aj pre azylový a migračný fond, fond pre vnútornú bezpečnosť a takisto nástroj FISA e, a fond pre ochranu hraníc. Môže výbor podporiť tieto odporúčania koordinátorov, nevidím žiadne námietky, takže to môžeme brať sa podporené bod 3, vykonávacie akty, vykonávacie rozhodnutia, to je návrh rozhodnutia komisie, ktoré sa týka schválenia pracovného programu pre rok 2018 a financovanie rozvojovej pomoci v rámci v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť investície, pre finančnú podporu, pre policajnú spoluprácu, pre boj s trestnou, s trestnou činnosťou a krizový manažment 35. júna 2018 Európsky parlament dostal návrh vykonávajúceho rozhodnutia komisie, ktoré sa týka pracovného programu komisie pre rok 2018 a financovania našich, našej rozvojovej a núdzovej pomoci v rámci Vnútorného fondu pre bezpečnosť nástroj pre finančnú podporu pre policajnú spoluprácu, ktorý má zabrániť pre, pre zabrániť krizovým situáciám a podporiť spoluprácu. Je to nariadenie 154 z roku 2014 prijadne prijatie tohoto vykonávacieho aktu bolo odkomunikované všetkým poslancom Libe prostredníctvom nášho vnútorného dokumentu 20. 5. 29. júna a vnútorný termín pre predkladanie námietok bol vytýčený v tomto dokumente. V prípade, že niektorý poslanec chce namietať, prosím informujte sekretariát výboru LIBE ehm, a to pred 10. júlom 2018, čo je zajtra do 12. hodiny. Predseda spolu s výborom EKON zaslal spoločný list eh, komisárke Jourovej, ktorý žiadal, aby sme ešte pred letnou prestávkou dostali eh, zoznam potenciálnych delegovaných aktov, ktoré eh, tá zoznam pri vysokorizikových tretín krajín, ktoré majú významné nedostatky v oblasti plnenia povinností z smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Ďalej elektronické hlasovanie. Zajtra budeme hlasovať elektronicky o 9.50. 9.50 do poludnia, takže prosím, uistite sa, že máte za sebou vaše hlasovacie karty. A teraz viem, že ešte tu sú oznamy, ktoré chcú povedať tlmočníci, ktoré majú pripravený pripravené tlmočnice, ktoré by chceli predniesť členom výboru. Prosím, nech sa páči. Tlmočníci chcú len oznámiť, že mhm. eh, dnes je 35. deň, keď pokračujú v štrajku proti jednostranne vnúteným podmienkam, pracovných, pracovným podmienkam zo strany administratívy parlamentu, keďže eh, pretrváme v tomto štrajku, tak nebudeme na tomto stretnutí pokračovať v žiadnych nadčasoch. Ďakujeme pekne za vaše pochopenie. As I was signaled, it is done. Dobre. Bod 3, e, to je otázka e, príkazov pre e, uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku. Takže, vážení kolegovia, 20. júna Koreper schválil kompromisný text k tohoto nariadenia a to vďaka aj tvrdej práci našej spravodajkyni, pani Grisbeck. Pani Grisbeck. Chcete sa k tomuto vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi predstaviť túto dohodu z trialógu, ktorá sa týka nariadenia o vzájomnom uznávaní, o e, zaistení a konfiškácii majetku. Je to nástroj európskej spolupráce, ktorý je veľmi užitočný a veľmi dôležitý v oblasti boja proti Eh, teroristickým a zločineckým organizáciám ich financovaniu. Pretože keďže teraz veľmi dobre poznáme situáciu, len 1% eh, ziskov z trestnej činnosti je vlastne skonfiškovaných alebo teda účinne navrátených. Chcem teda poďakovať všetkým deňovým spravodajcom za ich spoluprácu a prácu na týchto rokovaniach ktoré, ako sa ukázali, bola oveľa zložitejšie, než sme pôvodne očakávali. A takisto chcem poďakovať aj týmom, ktoré rokovali za radu a komisiu. A to aj napriek niekoľkým prekážkam sa nám podarilo fungovať v duchu spolupráce s dosiahnu, pri dosiahnutí celkového cieľa a to je využitie a vytvorenie užitočného nástroja. Tieto medziinstitucionálne rokovania začali po hlasovaní v parlamentnom výbore a schválili sme predbežnú dohodu v júni. Dovolte mi teraz prejsť tým niektorými hlavnými cieľmi, ktoré si vytýčil tým parlamentu pre tieto rokovania. Taká tá zjednocujúca téma pre naše vyjednávanie bolo, bola klauzula o neuznávaní tá sa opiera vlastne aj, alebo tu vychádzame aj z, z listiny základných práv. Tá hlavná, hlavný problém, ktorý sme mali, bola otázka právnej podoby. My sme chceli, aby to bolo nariadenie. To je niečo, čo rada nechcela hneď od začiatku a my sme vlastne chceli, aby sme mohli rozšíriť aj rozsah uplatňovania tohoto právneho nástroja, čo sa nám aj reálne podarilo čo sa týka základných eh, práv, tak tie ťažkosti začali práve kvôli tomu, že sme začali s touto klauzulou o neuznávaní, vychádzajúc práve zo základných práv, ale komisia a rada nemali takúto klauzulu. A rada namietala takéto klauzulu od začiatku. A Venovali sme tri stretnutia trialógu a tejto téme, rovnako aj tri ďalšie medzistretnutia a podarilo sa nám nakoniec nájsť klauzulu, ktorá by bola účinná pre rozhodnutia o zaistení a konfiškácii majetku, ktorá potom aj priamo odkazuje na základné práva. A tu by som opäť rada poďakovala kolegom za všeobecne ústretový postoj pri rokovaniach a takisto aj za ochotu hľadať kompromisy ktorá podporovala účinné riešenie tohto problému. Hľadali sme takisto aj princíp proporcionality a reagovať aj na otázku potreby. A to už vlastne hneď na, hneď na začiatku tohoto nariadenia. Chceli sme zabezpečiť účinnejšie procedurálne um, zábezpeky. Napríklad sme chceli aj definíciu dotknutých alebo zasiahnutých osôb, affected persons. To sú ľudia, ktorí sú priamo dotknutí alebo zasiahnutí takýmito um, príkazmi alebo rozkazmi, aby tu bol vlastne jasný, transparentný systém pre odvolanie. Ehm, tento systém, e, tento nástroj má byť účinný a efektívny, aj čo sa týka časového harmonogramu. Tu bola pozícia parlamentu veľmi ambiciózna, doplnili sme tam celý rad ďalších takýchto usmernení, máte opis potom aj vo vašom dokumente. Ehm, nepodarilo sa nám dosiahnuť úplne všetko, čo sme chceli k tomuto konkrétnemu bodu, ale pre viaceré fázy tejto procedúry sa nám podarilo e, zabezpečiť posun aj bez výraznejšieho meškania a to tak, aby jednotlivé orgány dokázali účinne e, vykonávať jednotlivé príkazy na zaistenie konfiškáciu majetku. A zároveň sme tu mali lehotu 45 dní pre uznávanie a vykonávanie týchto e, príkazov. Rada chcela 60 dní, my sme presadili 45 dní ako kompromis a ešte jeden z posledných bodov alebo z posledných cieľov bola otázka optimálneho riadenia alebo správy zadržaných alebo skonfiškovaných e, prostriedkov majetku alebo iných aktív a parlament a rada vo svojich prístupoch pripisovali naozaj nemalú dôležitosť aj uznávaniu obetí, najmä v rámci riadenia týchto zisko, týchto aktív. A to je niečo, čo sa nachádza aj v konečnom dokumente, lebo je dôležité, aby obete boli kompenzované. Po e, celom rade stretnutí, ktoré boli veľmi užitočné a konštruktívne, sa nám podarilo zabezpečiť opätovné využitie týchto skonfiškovaných aktív pre tovary, pre vlastne sociálne, sociálne dobro alebo sociálne blaho. Bola to otázka kompenzácie obetí, najmä rodín, napríklad policajných príslušníkov. Potom vstup do platnosti. Tu sme chceli dosiahnuť skorší termín, ale je to trochu sklamanie, že sa to podarilo až na koniec toho 24-mesačného obdobia, pretože rada chcela, aby členské štáty mali dostatok času na to, aby si mohli upraviť svoju národnú legislatívu. Nie je to samozrejme ideálne, ale je lepšie mať adekvátne presadzované nariadenie, než neúčinne alebo vôbec neuplatňovanú legislatívu. Takže na záver mi dovolte poďakovať všetkým kolegom za ich podporu pre tvrdú, za, za tvrdú prácu, za konštruktívny prístup, v ktorom pracovali. Treba povedať, že to je naozaj veľmi solídne nariadenie, bude veľmi rýchle a účinné a myslím si, že budeme mať aj lepšie záruky pre základné práva slobody. Takže to je aj taký asi jednoduchý sumár eh, tých hlavných cieľov, ktoré sme sa snažili dosiahnuť a na ktorých sme pracovali spolu s radou aj komisiou. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne pani Griesbeck za prácu na tejto naozaj dôležitej správe. Vidím, že pani Makovej sa k tomu chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda dovolte len pár slov. toto je alebo bolo nariadenie, ktoré malo posilniť eh, kapacitu pre boj s organizovanou trestnou činnosťou a terorizmom, pre vlastne odstrihnutie všetkých zdrojov financovania trestnej činnosti v Európskej únii. Myslím si, že by sme mohli mať oveľa silnejší a účinnejší nástroj. A takisto sme to mohli koordinovať aj s našou smernicou z roku 2014 o, o zaistení a konfiškácii majetku. Takže boli tu zavedené ďalšie vlastne náležitosti na základe na, pre určovanie dôvodov pre konfiškáciu a zhabanie a o zaistenie a myslím si, že e, z pohľadu komisie išlo najmä o bona fide strany. A tento nástroj bol, alebo tento pojem bol nahradený pojmom affected person, teda dotknutá osoba. E, na druhej strane sa teda treba pozrieť na to, čo hovorí smernica o, o konfiškovaní, ktorá hovorí o tretich stranách. A tu sa hovorí, že konfiškácia od tretich strán je možná len v prípade, že išlo o donáciu, teda dar, alebo v prípade, ak predajná cena od obvinenej alebo teda odsudenej osoby je nižšia ako trhová hodnota, respektíve ak neexistuje žiadna iná indikácia, že e, presun e, tohoto majetku nebol robený účelovo, aby sa vyhlo konfiškácii. Nič z tohoto sa nespomína pri e, vypočítavaní jednotlivých ustanovení tejto smernice a to mi je naozaj ľúto. Zároveň sme tu mali časové limity pre uznanie a vykonanie e, takéto konfiškácie, ktoré mali byť predložené a to v porovnaní s pôvodnom návrhom komisie e, z 20 na 30, 35 dní. Myslím si, že to je minimálne len ďalší priestor preto, aby sme si uvedomili, že pre účinné vykonanie príkazu na konfiškáciu potrebujeme viac času. A to isté platí aj pre zaistenie majetku. Najprv to musíte zaistiť a následne to môžete konfiškovať. Myslím si, že tento proces by mal byť prebiehať celý rýchlejšie, pretože je tu ešte stále riziko, že jednoducho nenájdeme nič pod menom osoby, ktorá je e, dotknutá, vlastne, respektíve v prípade osoby, pri ktorej súd povolil takúto konfiškáciu majetku. To by som to prerušila, ale rada by som len povedala, že bola by som radšej, keby sme mali silnejší nástroj. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Grisbeck. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť, zareagovať na minútku? Áno, ja chápem to, čo hovorí eh, kolegyňa a bola by som rada, keby sme sa šli ešte ďalej. Čo týka ohľadom toho ďalšieho bodu. My sme sa snažili nájsť eh, maximálnu rovnováhu a ja chápem, že čo by si bola prijala pani Makovej. To bolo jej veľké prianie, ale tá rovnováha sa ťažko hľadala. Bolo by bývalo zaujímavé, keby sme i boli zašli ešte ďalej a bolo by dobré trochu spojiť viacej naše sily, aby sme boli silnejší voči rade. Môžeme ešte niečo rýchlo povedať? Nie, nie. Toto nie je nejaký boj. Ja som povedala, že mi je to lúto. pretože už tu máme smernicu o zaistení a skonfiškovaní majetku. To je druhá vec. Ale problém je ten, že až padne rozhodnutie súdu ohľadom zaistenia a skonfiškovania majetku nejaké osoby, no tak by sa to malo rýchlo urobiť. Rýchlo, pretože tá osoba mm, možno nepôjde do väzenia. Problém je e, tým, ako skonfiškovať majetok a zaradiť ho do rozpočtu. Nehovoríme tu o miliardách eur. Thank you very much, uh, Ms. Ďakujeme Pani Makove, viem, že táto téma vám je blízka, pretože ste na tom pracovali v minulom parlamentom období. Zajtra sa bude hlasovať a ja si myslím, že pani Grisbeck by tiež chcela zajsť ďalej, ale život je vždy o rovnováhe. Musíme nájsť rovnováhu medzi tým, čo sa dá, čo je možné a čo by sme chceli. Takže hlasovať sa bude o texte zajtra. Hlasovať začne 9.50 ráno. Dobre? Ďakujem vám. A teraz prejdeme k bodu 4. Tu máme výmenu názorov s pani Catherine de Boll, ktorá je výkonnou rediteľkou Europolu. Vítam vás tu. Veľmi rád vás vidím v našom výbore. Pani de Boll bola menovaná do tohto úradu ako nová výkonná riaditeľka Europolu 1. mája. Veľmi radi ju tu vítame. Náš výbor veľmi aktívne pracuje na témach, ktoré spadajú do vašich právomocí. Takže pani Debole, ja vám teraz dám na 10 minút slovo. Ďakujem, pán predseda, vážený poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je pre mňa cťou, že ste ma pozvali do tohto výboru LIBE, mojom novom úrade ako výkona rediteľka Europolu. Dnes je to presne 70 dní, čo som e, sa dostala do tohto úradu a som vďačná, že mám príležitosť sa spodeliť s vašim výborom o s vašim výborom, ktorý je jeden z najdôležitejších e, účastníkov celého procesu, o e, moje nové dojmy z môjho nového pôsobenia. A ja som samozrejme pracoval od prvého dňa na plnení cieľov, ktoré som pri mojom počutí v Líbe 29. januára ohlásila. Môžem vás uistiť, že naďalej sa budem sústredovať na plnenie rovnakých cieľov v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Jedno z mojich prvých priorít je pochopiť potreby, očakávania a obavy kľúčových zákazníkov Europolu, ktorými sú orgány vypresadzovania práva v európskych členských štátoch. Za posledných 70 dní som sa stretla s načelníkmi polície, s Eh, riaditeľmi iných orgánov presadzovania práva, ďalej riaditeľmi colných orgánov v rôznych členských štátoch. Ako riaditeľka Europolu ma zaujímalo, čo tieto orgány očakávajú od Europolu. Špecificky som chcela, aby sme mohli reagovať lepšie na ich operatívne potreby, aby sme mohli lepšie reagovať na ich taktiež eh, potreby školenia, aby sme mohli lepšie predvídať budúce hrozby, po týchto diskusiách s väčšinou policajných náčelníkov môžem potvrdiť, že orgány presadzovania práva sú veľmi spokojné s podporou zo strany Europolu. Pozitívna spätná väzba sa sústreďovala predovšetkým na dostupnosť operatívnej podpory 24 hodín 7 dní v týždni, po druhé na expertizu Europolu v špeciálnych oblastiach, predovšetkým čo týka kybernetické kriminality, terorizmu a boja proti drogám, ďalej E, lokálnu podporu Europolu v priebehu vyšetrovania v členských štátoch. Avšak náčelníci policie a e, riaditeľi a colných orgánov mi povedali, že sú oblasti, kde by Europol mohol toho urobiť ešte viac a môjim cieľom je zlepšiť ďalej túto spoluprácu. Taktiež e, národní riaditeľia orgánov presadzovania práva ma požiadali, aby sme zlepšili našu analytickú kapacitu, aby sme im dodávali lepšiu technickú a expertnú podporu, aby sme e, zaručili, že aktivity, ktoré sa týkajú priorit v členských štátoch, budú riadne prepojené s národným úsilím a taktiež, aby som podporovala komunikáciu medzi komunitami presadzovania práva v Európe. Dohovor na e, policajných náčelníkov v Európe ktorý sa odohrá v septembri, bude našou príležitosťou si vymeniť informácie ohľadom toho, čo sa stalo a čo sa bude diať ďalej. Taktiež ďalším dôležitým e, aspektom prvých týždňov môjho mandátu je spolupráca s ďalšími agentúrami pôsobiacimi v rovnakej oblasti. Táto oblasť je za posledných pár rokov stále dôležitejšia, ja ju chcem ešte posilniť, chcem zaručiť komplementaritu, ale aj flexibilitu, aby bola lepšia spolupráca medzi agentúrami, aby ten rámec bol e, reakčnejší a taktiež účinnejší. Stretla som sa s riaditeľmi ostatných agentúr, ako napríklad s e, predsedom Eurojustu, a výkonných riaditeľov CEPOLu, agentúry pre základné práva, EULISA a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a taktiež ESVČ. Rovnako tak som hovorila s riaditeľom Frontexu a poprvýkrát sa odohrá stretnutie správnej rady Frontexu a Europolu. V oktobre aby sme diskutovali o otázkach, ktoré sa nás týkajú. So všetkými agentúrami sme diskutovala o tom, ako môžeme zlepšiť spoluprácu z operatívneho a strategického pohľadu. A myslím si, že je už nastolená dobrá spolupráca medzi agentúrami, ktorú môžeme podporovať a ďalej rozvíjať. Európa taktiež bude predsedať e, sieti agentúr v oblasti e, vnútra spravodlivosti v roku 2019 a tento formát je ďalšou príležitosťou na posilnenie spolupráce a identifikácie synergií medzi agentúrami. A akýkoľvek iný e, novo prišlý človek v týchto pár týždňoch na Europole som sa chcela dozvedieť viac o e, štruktúre, o používaní rôznych oddelení a toto je samozrejme pre mňa veľmi dôležité a preto som sa stretávala s rôznymi kolegami v rámci mojej organizácie, aby som sa o nich dozvedela viac, o tom, ako pracujú formálne a neformálne. A mám rovnakú skúsenosť ako v prípade stretnutí s riaditeľmi orgánov presadzovania práva. Myslím si, že Europol je dobre fungujúca organizácia s dobrými skúsenostiami, s motivovaným personálom. Mnohí mi povedali, že bolo ich snom pracovať pre Europol a slúžiť európskym občanom a zaručiť im väčšiu bezpečnosť. Mnohí zamestnanci majú špecializovanú expertízu, napríklad čo sa týka dešifrovania alebo e, identifikácie drogových laboratórií. To sme videli nedávno aj na prípade E, kedy španielské orgány e, odhalili takéto najväčšie laboratórium, ktoré kedy existovalo v Španielsku. Taktiež treba posilniť boj proti pašovaniu migrantov, podporovať e, lepšie národné orgány presadzovania práva, taktiež bojovať proti sekundárnym pohybom migrantov po EÚ. A o tomto budeme ešte hovoriť tento týždeň na neformálnej rade pre vnútro a spravodlivosť v Innsbrucku. Europol taktiež hrá veľmi dôležitú úlohu v rámci boja proti e, najdôležitejším otázkam dnes, čo týka napríklad e, pašovania e, migrantov cez nebezpečné situácie, vrátanie detí. A tento trh je jedným z najpro, najziskovejších. A 46 týchto prípadov súvisí s iným typom kriminality, ako napríklad e, s drogovou kriminalitou alebo s praním špinavých peňazí. A hlavnou úlohou Europolu je podporovať vyšetrovanie, ktoré e, vykonávajú národné orgány presadzovania práva. A tento rok Europol taktiež poskytol podporu pri mnohých vysokoprofilových vyšetrovaniach vrátane tých, ktoré sa vzťahovali k vraždám investigatívnych žurnalistov na Malte a v Slovenskej republike. Európsky parlament zaujal eh, radikálne stanovisko a vyzval k silnejšej úlohe Europolu v rámci týchto vyšetrovaní. A onedlho po začatí národných vyšetrovaní Malta aj Slovensko taktiež požiadali Europol o pomoc. Naše podporné aktivity pokračujú, spolupráca s národnými policajnými orgánmi na Malte a na Slovensku je produktívna. Naďalej budeme podporovať malské a slovenské úrady e, do takej miery, do akej to len bude možné. Teraz prechádzam k výzvam, ktoré očakávajú Europol. Myslím si, že jednou z najväčších víziev pre Europol je otázka zdrojov. Máme nové operatívne výzvy, máme stále narastajúce objemy údajov a Europol potrebuje navýšiť svoje zdroje, aby sme mohli naďalej udržať na úrovni našu IT infraštruktúru a analytické kapacity. A taktiež, čo sa týka personálu, e, jeho objem by mal odzrkadlovať e, zvýšenú pracovnú záťaž a taktiež stále viac požiadajú zo strany členských štátov o podporu. Vo februári e, Správna rada Europolu schválila predbežný návrh rozpočtu, ktorý e, zahrňa už e, taktiež potrebné investície. Bohužiaľ, súčasný návrh pre Europol v rámci návrhu Európskeho rozpočtu pre 2019 neplní riadne e, potreby Europolu Dokonca je to ešte obmedzenie e, rozpočtu roku 2018. A ja v rámci mojich rozhovorov s národnými policajnými náčelníkmi a taktiež inými e, úradmi som často počula, že Europol je jedným z najúčinnejších a z najlepšie fungujúcich e, operatívnych nástrojov EÚ. A ja to vnímam taktiež rovnako. Taktiež to vyzerá, že je tu konsenzus, že EÚ by mala investovať do bezpečnostných nástrojov vrátania Europolu ale ako nová výkonná rediteľka Europolu a v mene Europolu si robím starosti ohľadom eh, rozdielu medzi pôvodného návrhu, medzi, medzi pôvodným návrhom Europolu, tak ako členské štáty eh, ho eh, schválili a tá súčasným návrhom pre rozpočet pre 2019, kde je rozdiel 21 miliónov eur a 38 pracovných pozícií. A tento trend je posilný taktiež v rámci návrhov viacročného finančného rámca pre 2021 až 2027. Tam sa taktiež nepredpokladá navýšenie zdrojov pre Europol. Pokiaľ sa niečo nestane a nebudú dodatočné zdroje poskytnuté, tak toto bude mať negatívny dopad na plánované aj prebiehajúce iniciatívy v rôznych oblastiach. Toto taktiež bude mať dopad na operatívne kapacity Europolu. Všetci sa dohodli na tom, že bude mať hostujúcich úradníkov v Grécku a v Taliansku, aby tam robili e, druhotné e, bezpečnostné kontroly. Tak sme sa dohodli na úradníkoch na Západnom Balkáne. Tam sme verbovali nových ľudí minulý týždeň. Dohodli sme sa na tom, že dešifrovanie a podpora členských štátov v tejto oblasti je niečo, čo je urgentné ako rediteľka Europolu chcem vyzvať k vytvoreniu udržateľného rozpočtu pre tieto oblasti. V roku 2017 Europol podporil 20 tisíc národných operácií. To bolo oveľa viac než rok predtým a očakávame, že toto číslo bude naďalej narastať. Potrebujeme dostatočné zdroje, aby sa mohli členské štáty podporovať v rámci ich vyšetrovaní v súvislosti s praním špinavých peniazí terorizmom. Potrebujeme taktiež IT nástroje, aby sme naďalej mohli podporiť alebo posilnejšiu podporu eh, národným zložkám a určite pochopíte, že je tu stále eh, narastajúca, narastajúci dopyt po našich službách. Ja si robím starosti. Parlament prispel k podpore Europolu od nášho vzniku v roku 2019. Vy ako rozpočtový orgán ste e, viackrát navrhli navýšenie zdrojov, čo sa týka personálu aj financí, aby sme mohli čeliť e, rozvíjajúci sa bezpečnostným hrozbám. A ja chcem vám za toto poďakovať. E, som vďačná vám, výboru LIBE, pretože ste hrali kľúčovú úlohu pri rozvoji našej agentúry za posledné roky. A teraz taktiež vítam tam správu dôležitého výboru pre terorizmus, aj rozhodnutie Rady a parlamentu udeli komisii mandát na rokovanie o operatívnych e, dohodách s radom tretich krajín. Dámy a páni, ja som pripravená naďalej pracovať v tejto oblasti, aby sme mohli rozvíjať oblasti, ktorých pôsobíme. Som si istá, že určite máte určité otázky, ktoré mi chcete položiť a preto už nebudem hovoriť dlhšie, rada by som na záver ešte sa sústredovala na moje priority. Musíme pochopiť očakávania policajných náčelníkov a pozrieť sa na to, ako ich vyvážiť s očakávaniami EÚ. Taktiež je treba poskytnúť tú najlepšiu operatívnu podporu analytické a technologické kapacity. Toto je taktiež kľúčová oblasť. Musíme sa pokúsiť zaručiť potrebné zdroje pre náš e, rozvoj ešte za môjho pôsobenia v úrade. Taktiež je treba, aby naša spolupráca bola transparentná, aby sme vedeli otvorené diskusie. Chcem opäť zdôrazniť dôležitosť e, vzťahu medzi Europolom a Európskym parlamentom a to, že som vám k dispozícii. Ďakujem za pozvanie do vášho výboru a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme, pani Debole. Myslím si, že ste hovorili veľmi jasne, predovšetkým čo sa týka rozpočtových otázok, ktorým čeli Europol. A mám tu zoznam kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ako prvý bude hovoriť pán Diaz Demera. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pani výkonná rediteľka Europolu, vítam vás tu. Skutočne oceňujeme. Je to teraz 70 dní, čo ste v úrade a hneď ste prišli sem. Toto si ceníme. Vaše vystúpenie sa sústredovalo na výzvy, ciele a priority. Ja nebudem hovoriť o cieľoch, pretože už ich poznáme, už ste nám o nich hovorili minule a teraz ste ich veľmi dobre zopakovali. Takže chcem sa vyjadriť len rýchlo k iným veciam. Čo sa týka víziev a nedostatku zdrojov, tak áno, Myslíme si, že Europol potrebuje tých 21 miliónov a potrebuje tých 38 pracovných pozícií. A potrebuje ich, keďže IT oddelenie, ktoré je v podstate chrbtovou kosťou Europolu, nemôže sa nemôže zmenšiť alebo zredukovať a nemôže sa stať to, čo stalo už predtým, že bude veľa projektov, ktoré v podstate sa nemohli naplniť, pretože nebol dostatočný rozpočet. Takže to je prvá vec. Druhá vec. Myslíme si, že je dobré a inteligentné to, ako ste sa stretli s 20 policajnými náčelníkmi a v podstate vo všet, so všetkými európskymi agentúrami, ktoré sú aktívne v oblasti bezpečnosti. A ja by som chcel, tak čo týka mm, ponúknutia operatívnej podpory, investícií do technológií a mať dobre vzťahy s parlamentom, napríklad čo týka aj transparentnosti, aj s kontrolnou skupinou v parlamente. Myslím si, že toto je v poriadku. Určite viete, že v septembri bude tretie stretnutie parlamentnej kontrolnej skupiny. Mňa by zaujímalo, ako to vidíte vy. A ešte na záver chcem povedať, ako viete, minulý týždeň Európsky parlament schválil odporúčania v súvislosti s rokovaním o operatívnych dohodách medzi Jordánskom, Tureckom, Tuniskom, Marokom, Egyptom a Alžírskom a EÚ na druhej strane. Mohli by ste sa prosím vás vyjadriť, k týmto, akú pridanú hodnotu budú mať tieto operatívne dohody pre bezpečnosť v Európe. To všetko ďakujem. Thank you very, very much. Ms. Gomez, please. Pani Jomas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani výkonná riaditeľka. Ja tiež veľmi oceňujem, že ste sem prišli medzi nás a zdieľam vaše obavy v súvislosti s rozpočtom, klesajúcim rozpočtom a nárastom u počtu úloh. Takže vám ďakujeme za upozornenie. E, samozrejme, že to prenáša zodpovednosť aj na nás e, v rámci procesu rokovania o rozpočte na základe kontaktov so zákon presadzujúcimi orgánmi v členských štátoch ja sama a um, taktiež oni oceňujú dôležitú úlohu Europolu. Je smutné, že v oblastiach, kde na základe synergie Europol môže napomôcť pri aktivácii boja proti organizovanej kriminalite, vrátane terorizmu. Členské štáty nechápu, čo je v hre. A teraz myslím, že na európske FIU. Toto bola požiadavka, bol odporúčanie zo strany Europolu a bolo to aj odporúčanie nášho parlamentu. Ehm, zdôrazňovali sme to v rámci rokovaní o piatom balíku e, proti praniu špinavých peňazí. Podľa mňa je to veľmi dôležité, ak rada a vlády e, vážne chcú bojovať proti terorizmu, musia sa vážne postaviť e, proti praniu špinavých peňazí a organizovanej kriminalite, ktorá najviac, najväčší prospech z toho má. Veľa bolo urobené neformálne, ale malo by to byť aj formálne. Moja otázka na vás e, v tejto súvislosti je, či sa pokročilo v tejto oblasti, aké výzvy tu vidíte, najmä s ohľadom na to, že, že niektoré členské štáty povolujú kryptomeny a vieme, že tieto meny sú často krytím pre zločinecké organizácie pri praní špinavých peňazí. Nebudem sa nebudem klásť konkrétne otázky. Spomenuli ste vyšetrovanie na Malte, na Slovensku v súvislosti s vraždou investigatívnych novinárov a spomenuli ste, že vás orgány týchto krajín požiadali o pomoc. V súvislosti s Malto vieme, že táto spolupráca má svoje hranice. E, hranicou sú, je mandát Europolu. Nemôžete prekročiť to, o čo vás požadujú a príslušné orgány. Tak, ako to vlastne platí aj na Malte. Potom e, sme zablokovaní. A toto aj ohrozuje e, povesť Europolu. Môžete k tomu niečo povedať? Ako vnímate e, túto situáciu napriek tomu, že ste v úrade len 70 hodín, ale som si istá, že pracovníci e, vás v tom informujú. Ďakujem pekne. Ja poprosím kolegov, aby sa držali dvojminútového limitu. Teraz má slovo pani Makovej. Ďakujem pekne za slovo. Chcem zablahoželať k vymenovaniu do tejto pozície. Stretávame sa prvýkrát a chcem zapriať vám veľa šťastia. Europol je budúcim Interpolom na úrovni EÚ. Je dôležitým orgánom a bude ešte dôležitejšou agentúrou v boji proti terorizmu, kybernetickej kriminalite, cezhraničnej kriminalite a snažiť sa identifikovať tieto zločinské organizácie. Najdôležitejšia vec v tejto súvislosti e, je váš rozpočet. Tak ako kolegyňa Ana Gomez povedala, je veľmi ťažké pochopiť, prečo rozpočet na 2019 bol zníšený o 8 miliónov v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 za okolnosti, kedy povinnosti a kompetencie a pracovná záťaž Europolu narastá. Pokiaľ ide o boj proti kybernetickým kybernetickej kriminalite, boj proti závažnej kriminalite a cezhraničné e, podvody a kriminalita, e, ktorá narastá. Mám otázky, pokiaľ ide o navrhnutý škrt v rozpočte na rok 2019 aké aktivity bude musie, akých sa bude musieť zdať Europol v dôsledku zníženia rozpočtu. Boli niektoré z týchto aktivít, o ktoré prídete naplánované konkrétne na rok 2019? A moja tretia otázka. Finanč, finančné potreby a priority. Europolu z pohľadu rozpočtu na 2019. Takže e, chcem e, e, teda povedať to, že aké, aké prostriedky potrebujete na to, aby ste tie svoje priority a aktivity, ktoré plánujete, pokryli. Ďakujem pekne pani Makovej za otázky. Ďakujem pekne. E, že ste prišli do výboru LIBE. Je to druhý krát, čo ste nás navštívili. Mám konkrétne otázky v náväznosti na pani Gomez v súvislosti s vyšetrovaním e, vražd na Malte a Slovensku. Hovoríte o dobrej spolupráci, hovoríte o tom, že miestne orgány sú spokojné so spoluprácou s vašou organizáciou, ale nie je to skromný postoj vzhľadom na tie negatívne signály, napríklad, že niekoľko mesiacov po od uplynutia týchto vražd ešte stále nemáme riešenie, nemáme vysvetlenie týchto vražd. Boli zavraždení dvaja novinári, e, páchatelia e, sú na slobode. Takže nie je príliš málo povedať, že poskytujete technickú podporu a to je všetko. Policajný šéf odstúpil kvôli tomu na Slovensku e, nezávislosť policajných e, predstaviteľov na Malte bola spochybnená. E, Telefón českej žurnalistky bol odobratý. Neviem, koľko podrobných informácií máte o týchto prípadoch, ale hovoríte, že pomáhate Malte a Slovensku do maximálnej možnej miery. Aké ohraničenie, aké e, prekážky, e, na aké prekážky narážate, kde by ste potrebovali väčšie kompetencie. E, právny štát v niektorých členských štátoch, nezávislé súdnictvo často je zapojené do korupčných afér. Orgány dohľadu, e, majú na starosti dohľad nad týmito e, nariadeniami. Čo zdieľanie informácií vašej každodennej práci znamená. Napríklad z FIU viete, že niektoré informácie, ktoré sa vkladajú do systému, e, nemusia byť spolahlivé. Ako sa k tomu staviate? Ďakujem, pán Zdehovský. Ďakujem, pani riaditeľko, že... Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Pani riaditeľka, mám veľmi málo času, takže tri stručné otázky. Prvá z vecí, ktorá tu bola spomenutá zo strany vášho predchodcu vo výbore LIBE je, že sa bude bojovať proti pretáčaniu kilometrov, čiže podvodom s pretáčaním tachometrov. Toto je jedna z trestných činností, ktorá je najrozšírenejšia v rámci EÚ. V Belgicku máme Karpas, čím to bolo vyriešené, ale inde v Európe, okrem teda Slovenska a Holandska, to nefunguje. Ročne Ide o podvody vo výške 13 miliard eur. Chcem sa opýtať, či sa vám podarilo pokročiť v tejto oblasti, alebo či mm, nás budete presviečať ďalšie dva roky, že sa na tom pracuje. Mne sa zdá, že sa v tejto oblasti zatiaľ nepokročilo. Ďalšia vec sa týka dôstojníkov v e, krízových zónach. Už 4 roky som tieňovým e, spravodajcom pre rozpočet, vždy bojujem za zvýšenie rozpočtu pre Europol, ale chcel by som sa opýtať aj na to, či rátate aj s tým, že v krížových krajinách, kde dochádza k pašovaniu, napríklad v Líbii, či budú styční dôstojníci, aké úlohy budú mať. A tretia otázka, ako sa zlepšila výmena údajov medzi členskými krajinami a Europolom. V roku 2016 sme mali krajiny, ktoré neposkytovali žiadne informácie do databázy alebo nedostatočné množstvo informácií. Čiže ako táto oblasť vyzerá, ja by som od vás očakával tri konkrétne odpovede. Veľmi pekne ďakujem. Last... Ďakujem pekne. Pán Dupré, nech sa páči. Ako posledný sa môžete pýtať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem a vítam pani riaditeľku Europolu. Som rád, že sa tu opäť stretávame po dvoch mesiacoch od nastúpenia do vašej pozície. Ja som si vypočul pozorne váš príhovor a myslím, že filozofia, ktorú ste vyjadrili v súvislosti s Europolom, je správna. Hovorili ste o význame Europolu ako centrum na výmenu alebo stredisko výmeny informácií, stredisko analýzy a taktiež ako centrum na poskytnutie podpory pre jednotlivé iniciatívy a koordináciu. Myslím, že to je správna filozofia, ktorá nezasahuje e, do pôsobnosti vnútroštátnych orgánov, naopak zlepšuje ich efektívnosť, kolektívnu efektívnosť. Po druhé, ste e, apelovali na, e, za ďalšie ľudské a finančné zdroje a úplne s vami súhlasím. Ja verím, že spolu v rámci výboru LIBE a rozpočtovom výbore urobíme maximum, aby sme zlepšili túto situáciu, ktorá bola žiaľ zanedbaná e, zo strany administratívy komisie. Niekoľko otázok z mojej strany v súvislosti s operatívnou činnosťou v náväznosti na prácu osobitného výberu proti, pre terorizmus. Stretli sme sa s predstaviteľmi policie rôznych krajín. Hovorili o rizikách, ktoré predstavuje riziko šifrovanie, šifrovaných údajov. Vy ste mali určité prostriedky na to, aby ste e, pracovali na dešifrovaní spolu s vnútroštátnymi orgánmi. Čiže to, čo sa v tejto oblasti robí. Ďalšia otázka. Jedna z kríz, ktorá vedie k nestabilite v EÚ, je situácia v Stredomorí. A taktiež um, v dôsledku lukratívnej obchodnej činnosti e, prevádzačov ľudí. Má to dopad aj na EÚ. My by sme boli radi, keby Europol zohrával aktívnejšiu úlohu v tomto. Takže čo konkrétne robíte v tejto veci? A taktiež, pokiaľ ide o koordináciu s Frontexom, akú máte dielbu práce? Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže, pani Debol, môžete odpovedať. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne za otázky. Začnem otázkami eh, pána Diasa Temera. Veľmi pekne ďakujem za podporu cieľov, priorít Europolu. Eh, máme eh, aktuálne otázky, na ktorých pracujeme s útvarmi pre informačné technológie. Posilnili sme kapacitu Centra boja proti terorizmu a taktiež Centra pre pašovanie migrantov a museli sme vyčleniť prostriedky pre IT a e, posunúť, e, oddiali niektoré projekty. E, úlohy, ktoré sú dôležité pre Europol, ide o technickú podporu a taktiež to, že Europol ako informačné centrum potrebuje získať, zdieľať a spracovávať informácie musíme byť v popredí v tejto oblasti, takže potrebujeme na to zdroje, aby sme mohli rozvinúť e, informačné technológie, aby sme mohli s nimi pomáhať členským štátom. Takže technológia má mimoriadný význam pre nás. Pokiaľ ide o spoluprácu s GPSG, toto je veľmi dôležité. Mali sme prvé stretnutie e, v Bulharsku, kde som sa zúčastnila ako pozorovateľ Ďalej predseda GPSG navštívil naše predstavenstvo, kde hovoril o možných formách spolupráce toho nášho predstavenstva a GPSG. Myslím, že je veľmi dobré, ak bude prebiehať politický monitoring e, Europolu, aby sme mali úzke vzťahy s národnými, ako aj Európskym parlamentom Ehm, rady sú pre mňa usmernením, pokiaľ ide o budúcnosť agentúry. Vždy budem samozrejme pripravená odpovedať na otázky a som vám k dispozícii, pokiaľ ide o GPSG. Teším ťa na sa na ďalšie stretnutie v septembri a teším sa na diskusie v jednotlivých tematických oblastiach. Pokiaľ ide o operatívne dohody s tretími krajinami, tieto sú veľmi dôležité pre Europol pretože nemáme operatívne do, dohody v súčasnosti s tretimi krajinami a je to súvislosť medzi otázkami externej a vnútornej bezpečnosti únie. Takže potrebujeme spolupracovať s tretimi krajinami a ja som rada, že parlament poskytne usmernenie komisii a taktiež, že súhlasil s určitým postupom v tejto oblasti. My totiž musíme mať istotu, že e, budeme disponovať s aktuálnymi informáciami, aby sme mohli reagovať na bezpečnostné hrozby a rizika v EÚ. E e, pokiaľ ide otázky pani Gomez, Európske FIU a taktiež pokiaľ ide o prípady na Malte a na Slovensku, Centrum pre kryptomeny čo som ja zistila počas návštevy jednotlivých členských štátoch, je, že množstvo členských štátov podporuje Europol, pokiaľ ide napríklad e, vyšetrovania týkajúce sa Darknetu a taktiež pokiaľ ide o odhalovanie informačných tokov a taktiež pokiaľ ide o odbornú prípravu príslušných pracovníkov, ktorú sa zameriavajú na tieto oblasti pretože chceme odpovede týkajúce sa falošného použitia kryptomien a taktiež iných e, možných spôsobov využitia tých, zneužívania týchto mien. Takže e, ja som mala diskusiu s riaditeľom CEPOLu, aby sme hovorili o možných spoločných aktivitách v budúcnosti, o odbornej príprave, ak máme takúto odbornú prípravu pripraviť musíme sa zamerať aj na operatívne vyšetrovanie. A pokiaľ ide o Centrum pre kriminalitu, má určité kompetencie pre kryptomeny, máme odborníkov na túto oblasť. Hoci sú preťažení, snažíme sa túto situáciu zvládnuť. Máme aj školiteľov v členských štátoch a spoločne školíme Taktiež máme prísľub z jednotlivých členských štátov, aby sme zdieľali spoločnú expertízu a taktiež budeme robiť spoločnú odbornú prípravu. A taktiež, pokiaľ ide o vyšetrovanie v súvislosti s týmito dôležitými otázkami, musíme pokročiť v týchto veciach. Ďalej, čo sa týka témy Malty a Slovenska. K tomu sa ešte vyjadrím potom samozrejme neskôr. No a čo sa týka Eh, odboru alebo jednotky pre ekonomickú trestnú činnosť. Máme tu úzkú spoluprácu eh, medzi policajnými expertami, aby sme napredovali späť. Máme tu operatívne vyšetrovanie, ďalej tu máme expertízu, máme tu pravidelnú konferenciu na úrovni Europolu, ktorá sa práve týka takejto tematiky. Ale je tu ďalšie napredovanie, ktoré potrebujeme dosiahnuť a zároveň je to aj povedomie, ktoré musíme vytvárať a vzbudzovať. A je dôležité uvedomiť si, že to je jazda tá druhá najdôležitejšia téma pri každom vyšetrovaní, takže naozaj je dôležité, aby sme napredovali vpred v tomto smere. Pani Makovej, ďakujem pekne ešte za blahopriania k téme rozpočtu. Rozpočet, ktorý je momentálne navrhovaný, je, je vlastne mm, deficitným rozpočtom a navrhovaný rozpočet má isté dopady na prebiehajúce aktivity. Napríklad nasadzovanie ehm, vysielaných dôstojníkov do hotspotov, ďalej to je udržiavanie ehm, tej platformy pre dešifrovanie. E, takže v roku 2018 sme dostali 5 miliónov eur ako doplnkové financovanie k rozpočtu pre tento rok, aby sme pokračovali v tejto dešifrovacej platforme a to nebolo pôvodne predpokladané pre rozpočet 2019, takže pre ten ďalší rok nemôžeme zabezpečiť aj udržanie tejto platformy pre dešifrovanie. Celkový dopad e, náboru ďalších 26 pracovníkov, ktorí boli nabraní v roku 2018 a 5 ďalší agentúrni pracovníci pre rok 2019, zároveň aj náklady, ktoré sú spojené s e, viacročným plánom budov pre Europol sú také, že tu máme rastúce dopity v rôznych oblastiach. Vždy počujeme, že chceme viac Europolu, nechceme menej Europolu. Chceme, aby Europol podporoval um, naše vyšetrovanie v rôznych oblastiach. Je tu topit po väčšej úlohe Europolu. Um, výzvy um, preto, aby sme prerušovali napríklad pašerácké siete, Všetky krajiny od nás žiadajú tieto úlohy. Musíme obsluhovať stále väčšiu komunitu um, policajných služieb alebo policajných dôstojníkov všade v členských štátoch, aj colnícke organizácie. Alebo teda um, colníci chcú viac spolupráce s Europolom a boli by radi, keby boli viac zapojení uh, do fungovania Europolu. Chcú vysielať styčných dôstojníkov a radi by zdieľali viac informácií s Europolom. Zároveň tu máme rastúci počet jednotlivých operácií a vidíme tu aj nárast z posledných rokov. Musíme prioritizovať našu podporu pri vyšetrovaní pre jednotlivé členské štáty. Zároveň eh, tu máme postupné mm, zapojenie do veľmi komplexných a zložitých vyšetrovaní, ako je napríklad na Malte a na Slovensku. A je možné, že takýchto bude v budúcnosti viac, že takých dopytov po spolupráci bude v budúcnosti viac. Musíme posilňovať aj kvalitu našej analytickej podpory, pretože nie je možné pre členské štáty investovať príliš veľa do tejto oblasti a členské štáty potrebujú operatívnu podporu, pretože len potom im môžeme dať ten širší rozmer Európy do ich vyšetrovania. Ďalej je to interoperabilita, spravodajské služby. To všetko si vyžaduje viac zdrojov a zároveň chceme budovať aj nové služby, ako napríklad forenzné nástroje, ktoré sú povedzme príliš drahé pre individuálne členské štáty. Konkrétne dopady pre rok 2019 ak návrh rozpočtu schváli správna rada, teda ak, to, ak to nebude naplnené, tak potom e, dôjde k problémom pri poskytovaniu sekundárnej bezpečnostnej kontroly v migračných hotspotoch a pri podpore regionálnych pracovných skupín bude mať problémy pri vývoji nových taktických nástrojov v rámci boja proti trestnej činnosti na Darknete. Máme zatiaľ malý tím, ktorý sa tomuto venuje, ale vidíme, že ten dopyt je naozaj veľmi veľký a máme tu nedostatok prístupu k niektorým typom údajov pre, pre celé TUC tým a analytikov a vyšetrovateľov v členských štátoch. Chceme inovovať a, a zatraktívňovať technické riešenia pre spracovávanie informácií súvisiacich s cestovaním, tak aby sme mali lepšiu kontrolu na našich vonkajších hraniciach. Zároveň krížové kontroly musia byť zautomatizované, tak aby to nebolo jednoduché a zároveň aby sme nevykladali um, viac peňazí na nástroje, ktoré môžu byť automatizované nástroje. Ďalej to podpora členských štátov, aby odstraňovali nelegálny obsah online podporujúci terorizmus. Ďalej je to sieť Atlas, to je sieť špecializovaných eh, služieb jednotlivých členských štátov. Europol bol v tomto smere požiadaný, aby robil koordináciu takejto siete to naozaj môžeme robiť, ale musí to, musí to byť aj doplnené zdrojmi. Máme tú potrebu ďalej zlepšovať boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a to tým, že budeme podporovať spoluprácu medzi jednotkami pre finančnú, finančné spravodajstvo a um, orgánmi činnými v trestnom konaní Ďalej je to vlastne vývoj Europolu, aby sa stal takým hlavným centrom pre vývoj, výskum a inovácie. Znamená to, že musíme byť aj sami inovatívni a znamená to, že potrebujeme hľadať to, čo momentálne je na trhu, čo môžeme využiť, čo môžu využívať um, zločinci a trestné, teda zločinecké siete a ako na to odpovedať. Keby sa s tým mala vysporiadať každá jedna krajina osve, bolo by to takmer nemožné. Ďakujem pekne, Debol. Myslím si, že dostali sme naozaj veľmi komplexné a vyčerpávajúce odpovede na všetky vaše otázky. Nie? Bolo to len... Ešte môžem zodpovedať. E, Čo sa týka priamej účinnosti alebo priameho zasahovania Europolu do vyšetrovania v členských štátoch. To je obmedzené nariadením Europole. Mala som diskusie s šéfmi policajných zložiek na Malte a na Slovensku o tejto téme. A na začiatku naša podpora, alebo tá teda naše podpory nebolo vždy jednoduché, aby e, prijali ľudí z Europolu. Mali sme o tom diskusiu, mali sme aj dedikovaných odborníkov z Europolu, teda z agentúry, ktoré mali na starosti práve to, aby diskutovali a komunikovali s lokálnymi policajnými zložkami. Teraz môžem povedať, že Europol už je prijatý ako súčasť vyšetrovacieho týmu. Rovnako som sa snažila zabezpečiť, aby ľudia z Europolu mali prístup e, aj na súde, mohli vystupovať ako svetkovia. My ako Europol nemáme možnosť používať donúcovacie prostriedky, a, a samozrejme vždy majú na starosti súdne orgány konanie daného týmu. Takže plnenie jednotlivých úloh má na starosti už vlastne súdom poverený orgán. Viem, že na tomto výbore 11. júla má byť aj stretnutie k tejto téme. Moji odborníci vám teda dajú k tejto téme pomerne rozsiahlu spätnú väzbu k týmto dvom vyšetrovaniam, ale môžeme vidieť, že ten telefón, alebo teda, čo sa týka toho telefónu, ktorý bol odobratý novinárke, ten sme nejakým spôsobom my nevyšetrovali. Čo sa týka tých troch veľmi špecifických otázok, keďže máme už naozaj len nejaké dve minúty, ak sa nemýlim, ktoré nám zostávajú, navrhujem, že vám poskytnem komplexnú odpoveď v písomnej podobe a pán Depre, Ďakujem veľmi pekne aj za vašu otázku. A rovnako, ak by vám to nevadilo, rada by som vám poskytla odpoveď v písomnej podobe. Ja som mal ešte druhú doplňujúcu otázku ohľadom zdieľania informácií, najmä v kontexte Ehm, právneho problému s kvalitou právneho štátu. V niektorých členských štátoch vieme, o ktorých štátoch hovoríme. Sú to problémy s povahou právneho štátu v rôznej podobe. Môžete mi to zodpovedať tiež písomne? Áno. Poskytnem vám to v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Dobre. Ehm, myslím si, že teraz sa nám podarilo pokryť všetky témy. Tie, ktoré sme nepokryli, tie budú ehm, ošetrené písomnou odpoveďou. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Mal som pocit, že pani Debol už skončila s odpovedaním. To je samozrejme moja chyba, že som jej do toho vstúpil. Ehm, môžete vidieť z otázok eh, našich kolegov, že vaša agentúra má veľmi silnú podporu a máte tu silného spojenca na úrovni nášho výboru, ehm, tak aby ste mohli vašu prácu robiť efektívne a zároveň aby, sme mali aj nevyhnutné, aby ste mali nevyhnutné Eh, eh, nevyhnutnú podporu a preto je nevyhnutné pokračovať v úzkom dialogu. Ďakujem pekne a veľa šťastia vám prajem a veľmi úspešný mandát vo vašej pozícii. Dobre, vážení kolegovia, môžeme prejsť na bod číslo 5 na programe dnešného programu. To je plné uplatňovanie ustanovení šengenského aky v Bulharsku a Rumunsku, zrušenie kontrol na vnútorných, pozemných, námorných a vzdušných hraniciach. Vážení kolegovia, na základe požiadavky zo skupiny SND ešte z apríla tak koordinátori LIBE súhlasili s tým, že, že začneme správu z vlastnej iniciatívy o uplatňom, úplnom uplatňovaní šengenského aký v Bulharsku a Rumunsku. Um, ako spravodajca by som rád pripomenul, že už to je 7 rokov, odkedy Bulharsko a Rumunsko naplnili všetky požiadavky preto, aby sa stali plnohodnotnými členmi šengenského priestoru, ale politické rozhodnutie zablokovalo tento vstup vlastne už pred 7 rokmi a momentálne Bulharsko a Rumunsko nemajú len povinnosti a úlohy šengenského štátu, ale ich občania naďalej nemôžu požívať benefity voľného pohybu z a do týchto krajín. A Vzhľadom okolností obe tieto krajiny aj významne prispievajú do šengenskej bezpečnosti tým, že chránia vonkajšiu hranicu Európskej únie, ale v podstate sú izolované mimo Schengenu a to z čisto politických dôvodov. A dovolte mi pripomenúť vám, že táto snemovňa jasne opísala svoju pozíciu už pri mnohých situáciách, Vyjadrovali sme sa k tejto téme v pléne, rovnako ako aj pri výročnej správe o fungovaní šengenského priestoru, ktorý bol eh, schválený v máji, takže mnohokrát sa v tomto parlament vyjadroval. V cieľom tejto správy z vlastnej iniciatívy je potvrdiť a ďalej eh, rozšíriť pozíciu parlamentu, že rada by mala prijať okamžité rozhodnutie o eh, pristúpení Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru na pozemnej, vzdušnej aj námornej hranici a to ako protinávrh tomu dvojkrokovému procesu. Ešte dovolte mi trochu vám viac kontextu. V roku 2010 rada navrhla taký návrh a pripravila návrh pre plný prístup oboch krajín, ale nebola dohoda v rade. Vtedy polské predsedníctvo v roku 2011 pripravilo kompromisný návrh, pre mm, šengenský vstup cez vzduch, tá vzdušnou cestou a námornou cestou a odložiť otázku e, pozemnej hranice. Ale ani toto rozhodnutie nebolo 7 rokov prijaté. Dnes máme už 2018, e, takže to 7 rokov od roku 2011 je samozrejme plne neakceptovateľné. A tento dvoj, stop, dvojkrokový prístup alebo dvojfázový prístup pre prístup do šengenskej zóny to nemá ani právne odôvodnenie, ale zároveň to vytvára aj celý rad rôznych rizik. Vytvorí to nové kondicionality, preto aby sme ďalej um, pokračovali v odstraňovaní kontrol na hraniciach, um, zvýši to, alebo teda udrží to mieru administratívneho bremena pre tieto krajiny, rovnako ako to aj vytvorí priestor pre potenciálne informačné uh, výpadky alebo nedostatky medzi krajinami Schengenu a krajinami, ktoré sú mimo Schengenu. A to, to by bol naozaj nebezpečný precedens. A preto by parlament mal e, dôsledne trvať na morálnych princípoch, ktoré sa vyjadroval v minulosti. Akýkoľvek iné rozhodnutie vytvorí veľmi negatívne ekonomické a sociálne dopady, a to nielen pre tieto dve krajiny, ktoré, e, preto je to veľmi dôležité, ale ako aj pre Úniu ako celok. A ako kolegovia veľmi dobre vedia, e, keď schválujeme výročnú správu o fungovaní šengenského priestoru, a tam bereme na vedomie, ako funguje Schengen, aké má nedostatky, aké má rezervy a nedávne Nedávny vývoj naznačuje, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, berú aj do úvahy špecifickú povahu tejto správy z vlastnej iniciatívy, ktorá má riešiť aj špecifické eh, modality alebo otázky prístupu Rumunska a Bulharska. Termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov bol vytýčený na 20. júla. Dovolte mi teraz dať slovo tieňovým spravodajcom, aby sa k tomuto vyjadrili. Nech sa páči, pán Coelho. Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem všetko, čo ste ho povedali. Že naozaj sme v tomto smere eh, na jednej eh, línii, ale Treba si uvedomiť, že parlament celé tie roky už trvá na jednotnej pozícii, ako už aj bolo správne povedané, ale e, trváme na tej pozícii, pretože máme pravdu. A síce je tu niekoľko dôvodov, prečo by sme mali Rumunsko a Bulharsko priznať plný šengenský štatút. Prvý dôvod je ten, že máme e, dôsledne dodržiavať pravidlá. Vytvorili sme nejaké pravidlá, ktoré hovoria, že každý členský štát, ktorý splní tieto podmienky, e, bude musieť byť zahrnutý do Schengenu. A, a to nie len teda z oči parlamentu, ale aj členským štátom. Takže technické týmy ktoré mali v tom čase s obrovskou podporou hlasovanie v členských štátoch, ehm, sa zhodli na tom, že obe krajiny splňajú podmienky a požiadavky. Ak teda chceme dôsledne dodržiavať pravidlá a povedať členským štátom, ak nesplňajú, že majú byť potrestaní, tak musíme robiť aj opačnú vec. Ak teda niekto splňa pravidlá, tak musíme ho odmeniť a umožniť mu prístup do Schengenu. Druhý dôvod je ten, že aký signál týmto vysielame. Pretože či už áno alebo nie, či už s tým súhlasíme alebo nie, v každom prípade členstvo v šengenskej zóne, respektíve členstvo mimo Schengenu, dáva ľuďom z týchto krajín, ktoré sú mimo Schengenu, ako si druho triedne európske občianstvo, lebo sú znevýhodnení oproti ostatným európskym občanom. Ak teda veríme v skutočne v koncept európskeho občianstva, tak by sme aj týmto občanom európskych štátov mali zabezpečiť rovnakú kvalitu um, pohybu. A do tretice, pán predseda, ak by ste spýtali mňa, čo sa z tohoto môžeme poučiť, aké z toho máme skúsenosť, a povedal by som, že definitívne sa musíme um, oboznámiť s tým, aké to bude v týchto oblastiach a čo, čo spôsobuje alebo aké dôsledky má tá jednohlasnosť pri hlasovaní. Um, pretože definitívne e, to, čo, za čo by sme mali bojovať, je celkový európsky postup, alebo spoločeurópsky postup v týchto oblastiach, a to predovšetkým potom, ako sme E, sa zachovali aj v prípade mnohých oblastí, ktoré spadajú do rozhodovacej pôsobnosti tohoto výboru. Je to proces spolurozhodovania a možno by sme to nemali cestou jednohlasnosti, ale kvalifikované väčšiny je na strane rady. Veľmi dobre vieme, že e, aj prístupovou zmluvou obo týchto krajín sme viazaní jednohlasnosťou pri rozhodovaní o Schengene, ale definitívne treba povedať, že to je zlé riešenie a už 7 rokov po e, vidíme, k čomu to viedlo a aký je výsledok takéhoto, takéto dohody. Ďakujem pekne, pán Coelho. Pani Beržia. Ďakujem pekne, pán predseda aj pán spravodajca. Len veľmi stručne, pretože sa zhodujem e, so všetkým, čo povedal pán Coelho naša skupina necíti, že to je akýkoľvek dôvod preto, aby Bulharsko a Rumunsko neboli plnohodnotnými členmi eh, šengenského priestoru, ako ste povedali aj vy. Obe tieto krajiny plnia právne požiadavky a už ich tak plnia 7 rokov, takže tá situácia alebo tá momentálny eh, scenár je čisto dôsledkom politických sporov. Jednoducho takýto dvojfázový prístup nemá ani žiadne právne opodstatnenie. A v konečnom dôsledku je to aj inkonzistentné. Ak sa nejaké pravidla budú týkať len pozemných hraníc, teda práve tých hraníc, ktoré majú najväčší dopad na život občanov, to len naďalej posilní ten pocit nespravodlivosti voči Bulharom a Rumunom, teda tak, ako to oni prežívajú, keď cestujú e, cez hranice. A jednoducho sa nazdávam, že E, málo čo bude tak účinne podporovať extrémny populizmus a protieurópske nálady v týchto krajinách. A ďakujem za to, že ste uh, už sa včas ukázali, ukázali tie návrhy pozmeňujúcich návrhov. Chceme, aby tie návrhy boli uh, logické. A nemám veľa čo vyčítať tomu, čo tu je napísané, lebo to, čo je napísané, je napísané veľmi dobre. Ďakujem pekne, pán Demo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne za napísanie tejto správy. Máte moju plnú podporu. Už sme to hovorili, opakovane, je naozaj najvyšší čas, aby rada zobrala na vedomie rozhodnutie o Bulharsku a Rumunsku. Ehm, vyťahli sme oblasti solidarity a spravodlivosti, ale tým, že sme neakceptovali Rumunsko a Bulharsko ako plných členov Schengenu, tak e, vidíme, že sa nie, že by sa konala spravodlivosť, ale koná sa nespravodlivosť. Bulharsko a Rumunsko splňajú tieto podmienky už od roku 2011, no ale napriek tomu stále nemajú možnosť benefitovať zo šengenského systému, čo je pomerne ponižujúce. E, v Európskej únii veľa hovoríme o právnom štáte, mnoho členských štátov, alebo niektoré členské štáty sú aj predmetom e, konaní proti ním, alebo teda žalobou proti ním v dôsledku nedodržiavania princípu právneho štátu. E, ako teda ale môžeme hovoriť o právnom štáte, keď nerešpektujeme svoje vlastné pravidlá? Kritéria pre pristúpenie k Schengenu boli splnené zo strany Bulharska a Rumunska a napriek tomu tieto krajiny neboli do šengenského priestoru E, zradené. No sú tu členské štáty, ktoré žiadajú taký dvojkrokový alebo dvojfázový postup, ako práve počujeme. Čiže e, námorná a vzdušná hrani- teda kontroly na námornej a vzdušnej hranici by boli odstránené, až potom by nasledovali pozemné hranice toto bude niečo, čo zjednotíme v celej Európskej únii. Podľa mňa to je naozaj veľmi nešťastná prax, nešťastný prístup, ktorý len posilní euroskepticizmus a nacionalizmus. Práve z týchto dôvodov by Bulharsko a Rumunsko sa mali stať plnohodnotnými členmi šengenského priestoru. Pevne verím, že Chorvátsko raz stretne ten istý osud. Ďakujem. Chcel by som stručne pogratulovať spravodajcovi, vám, za skvelú správu. Je jasné, že v Európskej únii je jeden, jedným z najväčších výdobytkov ehm, sloboda pohybu a ten nie, tu niekedy musíme obetovať, aby sme zabezpečili naše hranice. A zatiaľ sa pracuje na ďalších politikách, napríklad v súvislosti s azylom, pracuje sa na Dubline, a musíme doplniť chýbajúce prepojenia v rámci našich stratégií, našich politík. Chcem poďakovať za to, že ste do vašej správy zahrnuli Chorvátsko. My úspešne uplatňujeme od minulého roka šengenský informačný systém. Taktiež využívame európske fondy, ktoré sú k dispozícii. A je to otázka týždňa alebo mesiacov, kedy budú splnené dodatočné kritériá. Nepríjmeme žiadne čiastočné riešenie, len plné riešenie vychádzajúce zo splnených kritérií a zásluh je dobré, aby sme posilnili Schengen a tým pádom aj európsky projekt. Ďakujem. Ďakujeme. Eh, pani Maková a potom pani Hiusmanová. Ďakujem. Budem hovoriť po rumúnsky. Áno. Proces hodnotenia v prípade Rumúnska a Bulharska bol ukončený a toto taktiež bolo potvrdené na Rade 2008, v roku 2018 a Komisia a parlament taktiež v roku 2017 a 2018 potvrdili, že Rumunsko a Bulharsko sú z technického pohľadu pripravené na vstup do e, Schengenu. A taktiež 2. júla 2018 v oficiálnom vesníku bolo publikované rozhodnutie odstrániť posledné prekážky pri uplatňovaní šengenského aky v Rumunsku a Bulharsku a vstúpiť do platnosti v auguste 2018. Takže už to nebude musieť transponovať. A bolo mi cťou byť spravodajkyňou pre správu o odstranení posledných e, prekážkach pri uplatňovaní šengenského e, aký v Rumunsku a Bulharsku. Samozrejme, chcem, moja krajina vstúpila do Schengenu, ale chcem povedať jednu vec. Komisia nikdy nespojila vstup Rumunska a Bulharska do mechanizmu overenie, overovania a spolupráce, alebo neprepojila teda spoluprácu týchto dvoch krajín medzi sebou. A e, v tejto správe sú spojené. No a ten kooperačný a verifikačný mechanizmus bude v platnosti do tej doby, než budú splnené podmienky a kritérie, ktoré sú tam určené. Ja to hovorím pretože v Rumunsku prebieha každý deň zúrivý boj proti korupcii. A toto je asi negatívny dopad toho, že sme úspešne, že úspešne bojíme proti korupcii. A dnes ráno náčelník antikorupčného oddelenia policie bol odvolan, bola odvolaná táto náčelníčka, pretože dala, poskytla rozhovor BBC a Euronews a tá inštitúcia dobre funguje, tam dobré riadenie a tak ďalej. Takže to bolo politické rozhodnutie, lebo politici vo vláde už nechcú byť preverovaní. No a za týchto okolností potrebujeme mechanizmus overovania a spolupráca. Tešíme sa na ďalšie kroky. Ďakujeme. Teraz pani Hiusmenová. Благодаря ви за работата по този доклад. Takže ďakujem. Predovšetkým by som chcela poďakovať za e, vedenú prácu na tejto správe. Od roku 2011 Bulharsko a Rumunsko plnia kritéria na vstup do Schengenu a tento nespravodlivý postoj voči našim krajinám, ktorý už existuje, niekoľko rokov znamená, že ja podporujem akýkoľvek pokus toto ukončiť, ukončiť túto nespravodlivosť. A Európsky parlament taktiež vždy zaujímal veľmi kategorické stanovisko ohľadom toho, že je treba spravodlivo uplatňovať pravidlá v prípade všetkých. A ja ďakujem kolegom za prejavenú podporu prekážky pre plný vstup do Schengenu sú len politické a keďže tu máme kontext migračnej krízy, rada by som povedala, že Bulharsko prispieva ku kontrolám migračných tokov do EÚ. My sme veľmi investovali do zlepšenia kontrol na vonkajších hraniciach. Taktiež máme kontroly na vonkajších hraniciach, máme tam pohraničníkov. A pokiaľ vnútorné kontroly v Rumunsku a v Bulharsku budú odstránené, tak tieto zdroje môžu byť nasmerované na vonkajšie hranice. Tam ich možno budeme potrebovať viac. V niektorých členských štátoch Bulharskí a rumunskí občania sú vystavení dodatočným kontrolám a niekedy dokonca sú im prehľadávané batožiny. Taktiež je treba sa pozrieť na hospodárske dopady. Štúdia z roku 2016 vyhodnotila náklady na znovu zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach v šengenskej oblasti a rozhodli alebo uviedli, že by to bolo 20 miliónov a okrem toho by to bolo ešte ďalšie 2 až 4 milióny na operatívne náklady. Takže z týchto dôvodov musíme naďalej tlačiť na radu. Ďakujem. Chcem vám pogratulovať k vašej správe a poďakovať kolegom z výboru LIBE a kolegom z Európskeho parlamentu, ktorí vždy podporovali prístup Rumunska a Bulharska do Schengenu. Je dôležité taktiež toto odkázať rade, tak aby sa ukončila táto nespravodlivosť, ktorá sa pácha na našich občanoch. Správne ste povedali, že tieto dve krajiny už splnili všetky technické kritériá a už ich plnia po dobu 7 rokov. My sme investovali verejné zdroje Rumunov a Bulharov na to, aby sa zaručila bezpečnosť na vonkajších hranicách EÚ. No a ten, tá skutočnosť, že rozhodnutie ešte stále ale nepadlo na Rade pre vnútorná spravodlivosť, že toto je zneužívanie moci a mali by ste vedieť, že takéto zneužívanie moci sa v Rumunsku trestá väzením. Pani Makovej hovorila o korupcii. No a taktiež to znamená, že je treba plniť princípy európskeho práva. Nemôžeme zatvárať očami pred tým, ako sa na rade zneužíva moc a musíme zaviesť všetky potrebné opatrenia, aby sme zaujali kategorické stanovisko ako Európsky parlament. Takže prosím, kolegovia, nedodávajte pozmenujúce návrhy k tejto správe, ktoré by umožnili dvojstupňový prístup do Schengenu. Nepríjmajme nové technické kritériá pre týchto krajín, aby mohli vstúpiť do Schengenu. Toto nie je normálne a ja si myslím, že je to neeurópske sa takto chovať. Nechcem hovoriť nič o odvolaní náčelníčky Národného antikorupčného oddelenia, ale keďže už to tu zaznelo, chcem povedať, že dôvody sú vysvetlené na 35 stránkach a sú tu taktiež tajné protokoly medzi, v rámci rumunského súdnictva, ktoré teda boli spísané príslušnými osobami a tam sa porušujú všetky princípy právneho štátu Nečítajte si tie články v Euronews. Prokurátorka bola prokurátor bol prepustený kvôli takému zdieženiu moci, ktoré by sa toto netolerovalo. Ďakujem. Tak to bola asi podstata tejto správy. Pán kolega, čas, pán Koelho, často opakuje, že Schengen je časťou riešenia, nie je časťou problému a ja s ním súhlasím, a chcem poďakovať za to, že ste toto podporili, aby ste vyslali ďalší silný európsky signál z Európskeho parlamentu a je pravda, ako povedala pani Makovej, že Európska komisia nikdy neprepája um, kooperačný a verifikačný mechanizmus so vstupom do Schengenu, ale pravda už aj premiér na plenárke povedal, som tak povedal diplomaticky, nepravdu povedal, že dohoda je dohoda a Rumunsko a Bulharsko musia splniť kritérie, by mohli vstúpiť do Schengenu, ale toto je neakceptovateľné. Pokiaľ chcem, aby Európska únia bola uveriteľná, tak by sa mala riadiť vlastnými rozhodnutiami, alebo lídry by sa nimi mali riadiť. Európsky parlament a aj komisia majú jasné stanovisko. Ďakujem ešte pani Makovej. Ďakujem, podporujem túto správu a chcem, aby Rumunsko a Bulharsko pristúpili do Schengenu, už to hovorím celé roky, ale nemôžeme to spájať s mechanizmom CVM. To je všetko. Máme samozrejme v Rumunsku a Bulharsku problémy s korupciou, to je pravda. A ja podporujem vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu. Myslím si, že v tomto sa zhodneme. Je to otázka CVM a otázka Schengenu. Tie by nemali byť prepojené, ale chcem povedať, že niektorí vrátane premiérov to spájajú. Only a short comment. I have no problem. Ja nevidím problém v tom, že spojíme hodnotenie korupcie s kritériami v e, Schengenu, ak tak rozhodneme pri všetkých členských štátoch. Čo však nie je možné, je, že sa to uplatňuje len pri niektorých členských štátoch a zabudnú na ostatné. Ďakujem. Áno, to je spravodlivé. Už v septembri sa spravodajcovia stretnú a budú o tom hovoriť. Pripomínam, že dátum predkladania návrhov je 22. júl. Ďakujem pekne. Teraz sa posunieme k bodu 6 nášho programu. Máme tu našich hostí, takže ich pozvem dnu.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 you make it? Huh? He's on his way. Hmm? He's on his way. Okay, colleagues, I think we can stop. Kolegovia, myslím, že môžeme pokračovať. Vidím, že je veľký záujem vypočuť si dvoch ministrov eh, z Rakúska, predstaviteľov rakúskeho predsedníctva. Takže ja chcem eh, privítať pána Herberta Kikla, ktorý je už tu v budove, za chvíľu tu bude. Ide o rakúskeho ministra vnútra a pána Mozera, rakúskeho ministra pre ústavné záležitosti, reformu, dereguláciu a spravodlivosť. Som veľmi rád, že vás tu máme a že môžete hovoriť o prioritách rakúskeho predsedníctva na eh, rade v oblasti spravodlivosti a vnútra. Rakúske predsedníctvo nastúpilo v kritickom čase v EÚ. Je treba povedať, že je to predsedníctvo poslednej nádeje. Nádej, že budú prijaté rozhodnutie. Libe má zodpovednosť za to, že dobré zámery v súvislosti s niektorými nalíhavými otázkami nezostanú len želaním. A sú tu vysoké očakávania od tohto parlamentu a rakúske predsedníctvo má príležitosť e, ukončiť prácu Eh, tohto parlamentu za uplynulé 4 roky. Eh, máte moto Európa, ktorá chráni, s tým súvisia aj vaše priority a súvisia priamo tým pádom s prácou nášho výboru. Kľúčovou prácou, eh, kľúčovým slovom je Európa, ktorá chráni. Ja dúfam, že toto podľa tohto bude postupovať aj predsedníctvo. E, určite viete, že za uplynulé mesiace sme zaznamenali pokrok v jednotlivých agendách týkajúce sa bezpečnosti, migrácie, interoperability informačných systémov, jednota a rozhodnosť na rade. Dobrý deň, vítajte všetci. Um, sú veľmi potrebné aj v ostatných oblastiach, najmä v súvislosti s azylovým balíčkom, kde ešte očakávame prijatie konkrétnych výsledkov. Žiaľ, pred dvoma týždňami sme sa dostali do štádia, kedy predstavitelia EÚ museli prepracovať produkt niekoľkomesačnej práce na rade, ako aj v tomto výbore. Chcem pripomenúť, že podľa väčšiny poslancov e, agendy sú prepojené. To, čo bolo schválené na poslednej rade a nadchádzajúce opatrenia e, sú dôležité a treba ochraniť to, čo bolo dosiahnuté a vyvinúť úsilie zachovať tento tzv. balíkový prístup. Ja som si istý, že kolegovia za rakúske predsedníctvo chápu rozsah tých víziev, ktoré máme pred sebou. Pokiaľ ide o organizačnú stránku, Chcem povedať, že najprv dám slovo jednotlivým ministrom. Každý bude mať 10 minút na uvedenie a potom dám priestor na diskusiu. Máme tu viacerí e, kolegovia, ktorí sa už hlásia o slovo. Najprv dostanú slovo koordinátori, potom poslanci. A poprosím, aby sa obmedzili na dve minúty. Takže pán Kikl, nech sa páči. Danke, sehr geehrter Herr. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, je to pre mňa skutočne veľká čest, že dnes vám môžem predstaviť priority Európske, eh, pardon, rakúskeho predsedníctva rady, čo sa týka vnútornej bezpečnosti a taktiež, že o tom môžem s vami diskutovať Vidím, že máme taký partnerský vzťah, vzájomný partnerský vzťah a spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa veľmi dôležitá. Toto je dôvod, prečo som už v minulosti s jednotlivými poslancami Európskeho parlamentu bol v kontakte. A čo sa týka mojich expertov, tak tí boli ešte vo väčšom kontakte s vami. Tí sa samozrejme starajú o konkrétny obsah týchto otázok Viete, že naša krajina už je po tretíkrát predsedníckou krajinou. Niektorí hovoria, že sme skúseným predsedníctvom. Ale viete, čo hovoril Heraklitos? Že nevstúpite dvakrát do tej istej rieky a toto závisí samozrejme vždy od rámcových podmienok a o to, ako konkrétne bude aktívne predsedníctvo. No a rámcové podmienky pre rakúske predsedníctvo nie sú úplne až také jednoduché by som to trochu načrtol. Máme problém so stratou dôvery. Mnohí občania dôsledkom migračnej krízy, ale aj dôsledkom eurokrízy, tak vidia takto európske inštitúcie, ďalej tu otázka Brexitu a taktiež tu kontext, ťaž, kontext ťažkých finančných rokovaní a myslím si, všetkým nám ide o veľa a všetci musíme byť zodpovední a vieme o tom, že musíme dostať svoje zodpovednosti a preto je dôležité, aby Rada, Európsky parlament a komisia ťahali za jeden povrch, čo sa týka dôležitých otázok do budúcnosti. Čo týka pre mňa, tak tam je jedna veľká výzva. Z dôvodu migračnej krízy od roku 2015 Veľká časť obyvateľstva v celej Európe má dojem, že je tu strata kontroly. Strata kontroly zo strany politických elít, ale aj inštitúcií Európskej únie. A toto vedie k strate dôvery v našu, našu schopnosť rokovať a čeliť kríze a potom je to taký vývoj, že tu máme taktiež extremistické hrozby, teroristické aktivity a nové nebezpečenstva, čo sa týka organizovanej kriminality. A my spoločne musíme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme znovu vyhrali alebo získali dôveru našho obyvateľstva, aby sme ju posilnili a preto z našho pohľadu je dôležité, aby sme sa sústreďovali na tie témy, kde Občania právom od nás očakávajú riešenia, dalo by sa aj povedať, že sa museli sústredovať na témy, kde je najväčší tlak e, na ľudí. A toto je ten dôvod, prečo rakúske predsedníctvo zvolilo moto Európa, ktorá chráni, pretože bezpečnosť je e, centrálnou potrebou človeka a my tu máme 6 hlavných bodov, kde to chceme ukázať. Vážené dámy a páni, teším sa, že máme závery rady z 29. júna 2018, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité pre implementáciu našich ťažiskových bodov. Taktiež obsahujú dôležité témy a zásadné body, ktoré Rakúsko už dlhšiu dobu spoločne s ďalšími členmi EÚ pod názvom Future European Protection System na, teda, o ktorých už diskutujeme a Európska rada si myslím, že vníma správne zmenu paradigmy, čo sa týka azylu a migrácie. Čo, sa, čo to znamená zmena paradigmy? To znamená, že už sa nebudeme e, primárne re- sústreďovať na prerozdeľovanie a kvóty, ale budeme klasť dôraz na účinnú ochranu vonkajších hraníc, e, rozbitie obchodného modelu pašerákov, migrantov a taktiež, že budeme posilňovať spoluprácu s tretimi krajinami. No a za týchto podmienok si myslím, že bude potom jednoduchšie v oblasti azylu a migrácie spoločne rozvíjať aj vnútorné aspekty. Tá zmena paradigmy, ktorú e, spustila e, Európska rada, ukazuje, ako teda tieto aspekty sa budú riešiť. Dámy a páni, veľkou úlohou je teraz napríklad rýchle posilnenie Európskej agentúry pre ochranu hraníc a pobrežia Frontexu, lepšia podpora Frontexu, účinná kontrola vonkajších hraníc EÚ, navracanie neregulárnych migrantov do tretich krajín. Toto je predovšetkým dôležité a z nášho pohľadu potrebujeme teda roš- potrebujú rozšírený mandát aj vyšenie prostriedkov. My ako predsednícká krajina a ako členský štát e, podporujeme zachovanie Schengenu, ale pokiaľ tu budú nekontrolované migračné toky v rámci EÚ, ktoré e, ohrozujú bezpečnosť európskych občanov, tak e, vykonávanie vnútorných hraničných kontrol nadalej zostáva možnosťou. A ako predsedníc, predsednícká krajina, alebo zastupca predsedníckej krajiny by som chcel povedať, že chceme čoskoro zaručiť návrat k Schengenu. Posilnenie vonkajších hraníc ide ruka v ruke s vytvorením dobrého azylového systému a tá, tá zmena paradigmy, ktorú spustila e, Európska rada, by sa toto taktiež mala odzrkadlovať a ďalšie práce v oblasti napríklad Dublinu sú pre mňa súčasťou celkového balíčka. A pokiaľ chceme dosiahnuť riešenie, tak potrebujeme zaznamenať pokrok, čo sa týka ochrany vnútorných, eh, pardon, vonkajších hraníc, aj externé aspekty, ďalej napríklad definícia pojmu solidarita a zodpovednosť. My sa budeme snažiť aby šéfovia eh, vlád a eh, hlavy štát mohli prezentovať pokrok v októbri. A samozrejme toto závisí od nás, ale aj od vás a od dobrej spolupráci na rôznych právnych aktoch. Okrem toho chceme odňať živnú pôdu e, terorizmu, extrémizmu a taktiež bojovať už v ranej fáze proti radikalizácii. K tomuto prispieva aj podporovanie európskych hodnôt, napríklad základné slobody, boj, posilnené opatrenia proti antisemitizmu, opatrenia na posilnenia židovských eh, spoločenstiev a inštitúcií. A v tejto chvíli by som chcel taktiež hovoriť o ministerskej konferencii 6. 7. novembra 2018 eh, vo Viedni na tému práva, hodnoty a bezpečnosť. A chcem vás tam teda pozvať aj vás, Európsky parlament. Čo sa týka ďalších eh, krokov pri, v, boju v rámci boja proti kriminalite. Tam potrebujeme napríklad posilniť policajnú spoluprácu, potrebujeme navýšiť účinnosť dostupných nástrojov a pre rakúske predsedníctvo v tejto oblasti bude implementácia európskych stratégií pre boj proti tejto kriminalite pre roky 2018 až 2021. Napríklad tu je prepojenie organizovanej kriminality a terorizmu. Toto je pre mňa veľmi dôležitá záležitosť. A taktiež si myslím, že podmienkou pre fungujúcu bezpečnú úniu je to, že naša ochrana hraníc, e, taktiež tretie stíhanie a podmienky pre pristahovalectvo pôjdu ruka v ruke s prístupom k dostatočným informáciám. Myslím si, že tu taktiež máme čo napravovať a návrh komisie ohľadom interoperability databáz z nášho pohľadu e, prichádza práve včas. A teraz musíme rýchlo zaručiť, že dostupné informácie budú bez medzier a že tieto databázy budú účinnejšie a toto samozrejme pri dodržiavaní e, zásadných e, princípov e, ochrany osobných údajov. Taktiež je treba úzko spolupracovať samozrejme s Európskym parlamentom a my dúfame, že do konca roka sa v tejto oblasti politicky ujednotíme. Aby sme dosiahli naše ciele, potrebujeme aj úzkú spoluprácu so susediacimi krajinami, s krajinami pôvodu, s tranzitnými krajinami a taktiež spolupráca s krajinami Západného Balkánu. Tu chceme podporovať a budeme taktiež e, ich podporovať pri ich pri, približovaní sa európskym štandardom. Taktiež, čo týka partnerstva s Afrikou, to chceme posunúť na ďalšiu úroveň a potrebujeme komplexný prístup k, bez, k otázkam bezpečnosti a migrácie. Potrebujeme podporovať partnerstvo a odolnosť a na ministerskej konferen- konferencii 13. Eh, 14. septembra 2008 vo Vedni, tam o tom budeme diskutovať. Taktiež eh, politika navrat, návratov, toto musí byť súčasť našej spolupráce a myslím si, že prepojenie otázok eh, víz a prevzatia svojich občanov je taktiež dôležitým motivačným faktorom. Dámy a páni, vidíte, že to bude veľmi pracovne intenzívny polrok, ktorý nás čakám a všetkým nám ide o dobrú európsku budúcnosť a ako sa hovorí, tam, kde je ochota, tak tam bude aj cesta a ochota z našej strany rozhodne bude. Dúfam, že aj všetky ostatné zúčastnené strany prejavia takúto ochotu a vôľu a potom spoločne nájdeme aj cestu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem teraz pán Moser. Vážený pán predstav, vážení členové výboru LIBE, áno, Rakúsko v druhom porku tohto roka rozhodne chce e, postupovať e, pevne v rámci svojho predsedníctva. Toto je dôležité, pretože budúci rok prídu parlamentné voľby a ja som si istý, že pokiaľ budeme intenzívne spolupracovať, e, komisia, rada, zároveň aj parlament, tak sa nám podarí prácu, ktorá už začala, ktorá už roky prebieha, tak sa nám ju podarí dokončiť. Umožnite mi, ale predtým, než sa vyjadrím jednotlivým spisom, ešte krátko predstaviť nejaké e, zásadné pripomienky. Už pán Kikl hovoril, že Európa čeli veľkým výzvam, že Potrebujeme aj veľkú zmenu, aby náš e, skvelý mierový projekt mohol naďalej fungovať, fungovať tak e, musíme e, naďalej na ňom pracovať a niekedy spochybňovaný. A sme toto občanom povinní dokázať, musíme im ponúknuť rýchle riešenia na ich problémy. a môžem vás uistiť, že rakúske predsedníctvo s veľkou angažovanosťou bude pracovať na vypracovanie takýchto riešení a ja som presvedčený, že Európske predsední, eh, pardon, rakúske predsedníctvo rady, ktoré podporuje eh, európsku budúcnosť, bude prispievať k jej ďalšiemu rozvoju, ale zároveň, a to je dôležité povedať, že E, toto nie je samozrejmosť, ale musíme e, konať na európskej úrovni, pokiaľ to prispieva k celkovej situácii a pokiaľ to, to má pridanú hodnotu v porovnaní s národným e, riešením. A ja som presvedčený, že Európska únia je teraz vyzývaná k tomu, aby upriamila svoje zdroje a svoju pozornosť na menší počet oblastí Myslím si, že to je napríklad zlepšenie bezpečnostnej architektúry a taktiež zlepšenie súdnej a policajnej spolupráci. Potrebujeme posilniť vnútorný trh, ale taktiež posilniť stabilitu v susediacich krajinách EÚ, taktiež subsidiarita. Toto znamená robiť menej, ale účinnejšie. To neznamená samozrejme redukovať Európu, ale naopak aby sa zvyšila akceptácia Európy zo strany európskych občanov. A v tomto kontexte rakúske predsedníctvo v oblasti spravodlivosti má tri hlavné ciele. Po prvé, bezpečnosť, posilniť bezpečnosť v Európe. Už sa o tom hovorilo, Európa, ktorá chráni, to je, e, je dôležité, aby to nebola len otázka pre viaceré členské štáty, ale pre celú Európu, aby chránila. Preto je zásadné, aby sme zlepšili bezpečnosť našich občanov, aby sme naďalej prispievali k ďalšiu posilňovaniu princípov právneho štátu a toto prostredníctvom účinného boja proti terorizmu a organizovanému zločinu a taktiež e, prostredníctvom lepšej cezhraničnej e, spolupráce v civilných aj trestnoprávnych otázkach. A preto je pre mňa dôležité, aby neuzavreté Spisy v trestnoprávnej oblasti by boli už e, čo najskôr uzavreté. Taktiež za bulharského predsedníctva sme začali hovoriť o návrhu smernice e, o boj proti e, praniu špinavých peňazí a taktiež o návrhu ďalšieho nariadenia. A čo sa týka bezpečnosti našich občanov, ktorú chceme zvýšiť, tu je veľmi dôležité s vami hľadať e, riešenia. Rada odviedla dobrý kus práce, podľa mňa. A ja chcem, aby ste aj vy boli pripravení ku kom- e, zaujať kompromis, pretože týmto môžeme urobiť Európu bezpečnejšou. Ja viem, že aj uva- že sú tu určité rozdiely v stanovisku Rady a parlamentu, ale myslím si, že nie sú až príliš veľké musí byť našim spoločným cieľom pomôcť a poskytnúť e, informácie a ohľadom e, obvinených osobách trestnoprávnym orgánom taktiež, aby mohli rýchlo postupovať, aby sa rýchlo e, mohlo začať vyšetrovanie. A preto si myslím, že by sa nemali hádzať e, polena pod nohy kompromisu a mali by sme sa snažiť čoskoro uzavrieť e, trialóg, tak aby to bolo teda možné už v októbri. Práca e, na smernici ohľadom podvodov s bezhotovostnými platovnými prostriedkami. Tam už sme dosiahli určité výsledky. Máme tam teda konkrétne výzvy, musíme zareagovať na te- nové, te- nové technológie, mobilné platby a tak ďalej. Teda tu sú nové typy podvodov, financuje sa tým organizovaná kriminalita a terorizmu. A to, to musíme riešiť. Napríklad tu máme podvod, kde sa odsudzia e, údaje, platobné údaje alebo údaje iného typu a pomocou nich sa potom vykoná určitá platba. Takže myslím si, že by sme čo najrychlejšie mali postupovať aj v príslušnom trialógu. Čo sa týka e, účinného vyšetrovania a stíhania, tak tam musíme taktiež e, pracovať na dokumente, ktorý sa týka tzv. elektronických dôkazov i e evidence. 13. júla sa v Innsbrucku e, stretnú, sa stretnú ministri vnútra a budú sa snažiť e, sklbiť rôzne protirečivé e, záujmy. Pretože napríklad sú tu operátori, ktorí majú rôzne záujmy a niektorí nemajú sídlo v Európskej únie, ale vykonávajú určité e, obchodné aktivity v určitom e, členskom štáte a to by malo byť zaručené právo orgánov tohto členského štátu e, započať trestné stíhanie. A v decembri už by sme chceli mať dispozícii spoločné alebo všeobecné smerovanie. Druhým hlavným cieľom je e, posilnenie e, nášho digitálneho trhu a toto je aj moja priorita na európskej úrovni, tak aby sa zaručil lepší prístup spotrebiteľom k digitálnym službám v celej Európe a my chceme dosiahnuť modernizáciu taktiež e, autorských práv. A po tretie, našou tretiou prioritou je posilnenie stability v susedských krajinách, o tom hovoril už e, kolega a predovšetkým sa to týka krajín západného Balkánu, ktoré sa snažia a taktiež Rakúsko ich podporí a bude konferencia ministrov, ktorá sa bude konať v Albánsku. Chceme podporovať aj nezávislosť a e, kapacitu e, súdneho sektora v týchto krajinách. Taktiež by som ešte chcel hovoriť o ďalšom jednom aspekte. Už spomínaná spolupráca e, v súdnictve môže prebiehať len pokiaľ vzájomne budeme si dôverovať pri dodržiavaní princípov právneho štátu. A preto potrebujeme určité rámcové podmienky, naše nástroje na spoluprácu môžeme využívať len vtedy, pokiaľ budeme mať prísne e, princípy právneho štátu, prísne podmienky, ktoré budú dodržiavané a Napríklad tu máme európsky zatýkací príkaz, kde na základe takéhoto zatýkacieho príkazu e, môže byť e, e, páchateľ zatknutý v inom členskom štáte, ale samozrejme musí mať človek, musí mať ten druhý členský štát dôveru, dodržiavanie princípov právneho štátu v členskom štáte, ktorý vydal tento zatýkací príkaz. 13. júla 2018 v Innsbrucku budeme taktiež hovoriť na ministerskej konferencii o tejto téme. Čo sa týka rokovania o tomto spise, tam nám ide o riešenia, ktoré obstoja aj v budúcnosti. A my spolupracujeme v rámci tria predsednice s Bulharskom, ktoré odvedlo skvelú prácu, a taktiež s Estónskom, a taktiež aj s vami, s Európskym parlamentom Samozrejme, máte od nás veľké očakávanie, ale my od vás očakávame, že v rôznych oblastiach e, budete e, ochotní pracovať na kompromise, tak ako to dlhujeme našim občanom, napríklad čo sa týka ich bezpečnosti, tam tu musíme zlepšiť. Takže myslím si, že vy spoločne s nami musíte pracovať na nových riešeniach, tak aby sme posilnili Európu a zároveň ju priblížili občanom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne obidvom ministrom za prezentáciu. Už máme dlhý zoznam eh, hlásiacich sa. Ako som povedal, Najprv dám slovo koordinátorom z jednotlivých politických skupín a potom poslancom, ktorí predstavujú koordinátorov, zastupujú koordinátorov, ak tu nie sú. Takže pán Becker ako prvý EPP. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánom ministrom za ich prezentáciu programu Rakúskeho predsedníctva rady. Má, dám každému dve otázky. Po prvé, čo týka toho, tej zmeny paradigmy, o ktorej hovorili minister Kikl, z obsahového hľadiska to plne podporujem. Je to vidieť v celej Európe, že toto skutočne s týmto mnohí súhlasia a znovu nastolenie stratené dôvery v politiku sa netýka len európskej inštitúcií, ale ako už tu vidíme aj my, aj nejednotnosti vlád v členských štátoch. Aj tam sa to zrkadluje. Toto je úplne nový vývoj vecí a myslím si, že musíme toto pochopiť. A moja prvá otázka. Čo sa týka tých e, príjmacích centier alebo vyloďovacích platformiem, otázka je, ako by sa mali podávať e, azylové žiadosti alebo žiadosti o azyl. A tu je treba povedať, ako tam chcete dosiahnuť e, jednotnosť medzi členskými štátmi? Druhá otázka, o ktorej už sa hovorilo v parlamente, to je inštitút humanitárneho víza pre ľudí, ktorí e, sa by sa než s pašerákmi vydali cez stredozemné more. Co si, čo si myslíte? Mohlo by sa toto taktiež zahrnúť tej koncepcii, ktorú ste popísali? Otázka pre ministra Mozera. Na obod vám chcem poďakovať za to, že hovoríte, že chcete posilniť subsidiaritu. Ja si myslím, že to Európa potrebuje a v tejto súvislosti sa vás chcem opýtať, ako vy pristupujete k spisu e-privacy, elektronické súkromie. Je tam pár e, prvkov, napríklad elektronická rezidencia a tak ďalej, kde už máme nariadenie o ochrane osobných údajov a nie neprávom vyvoláva určité obavy, že tu dôjde k preťaženiu. Druhá otázka. Členovia tohto výboru zajtra budú hlasovať o výsledku trialógu ohľadom boja proti podvodom a a praniu špinavých peňazí. E, sme dostatočne ozbrojení proti takýmto aktivitám? E, pán Weidenholzer, SND. Ďakujem. Pán, ďakujem, pán predseda. Vážení ministri, v tejto diskusii tu nejde o vyhodnocovanie e, rakúskej politiky, ale ako je toto, ako Rakúsko v roli predsedníctva sa zapojí do legislatívnych procesov na európskej úrovni, ako Rakúsko môže teda podporovať tieto postupy, pretože samozrejme je to kontinuum, máme tu minulosť, máme tu budúcnosť, kontext. A v podstate až na konci budeme môcť vyhodnotiť, či predsedníctvo bolo dobré alebo nie. Nemôžeme to samozrejme vedieť na začiatku. Otázka pre ministra Kikla. Ako sa staviate k Európskemu dohovoru o ľudských právach, taktiež o charte o ľudských práv? Máme tu prípad e, záchran na e, otvorenom mori. Tam sa teda uplatňujú tieto texty ako ste správne hovorili, je to celé balíček. Ide tam o to, že to musíme vidieť všetko v súvislosti. Všetky tie prvky, ktoré ste popísali, samozrejme sú relevantné a je taktiež dôležité, aby tento proces naďalej mal kontinuitu, aby tá bola zachovaná. A tu taktiež tu je treba zareagovať na výčitku, že Európa nefunguje, pretože my Máme balíček, ktorý už rada má k dispozícii a v podstate si ho tam prehadzujú medzi seba ako horký zemiak. Takže je treba sa toho chopiť, začať na tom pracovať a dospieť k spoločnému stanovisku. Pán minister Moser, ja som spravodajca, čo sa týka nariadenia Európskeho parlamentu a rady ohľadom e, súdneho e, programu v oblasti e, súdnictva alebo spravodlivosti. Máme tu cezhraničnú spoluprácu, ktorú by sme chceli podporiť a taktiež chcem k tomu, čo povedal pán Becker, ešte doplniť, že všetci si želáme, aby e-privacy už konečne bola uzavretá ešte za tohto predsedníctva Samozrejme, tu máme naredenie osobne, ochrane osobných údajov, ktoré je teda takéto globálne a toto, tento je posledný kúsok, ktorý nám k tomu chýba. Thank you very much. We move to Ms. Ďakujem pekne, ďalej slovo pani Grisbeck, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážení páni ministri. Opakovanie a znova ste hovorili o viacerých svojich vystúpeniach, že Rakúsko zameriava svoje predsedníctvo na Európu, ktorá bude chrániť. Tým samozrejme odkazuje aj na ochranu hodnot. Ehm, čomu sa vyjadria moja kolegyňa Angelika, ktorá sa bude potom zaoberať prístupom výboru LIBE, ale chcem vás spomenúť uznesenie Európskeho parlamentu ohľadom práv detí najmä práv detí migrantov. Detí teda v procese migrácie, ktoré sa presúvajú, ktoré sú na ceste. Je to aj výsledok práce medzi skupiny parlamentu pre práva detí. A ak to správne chápem, vaše predsedníctvo sa bude zameriavať najmä na, na Európu, ktorú chráni, teda ochranu ľudí a a v tomto smere sa chcem spýtať aj na to, či sa budete zameriavať aj na podmienky prijatia pre deti a rodiny e, migrantov a preto by možno malo byť vašou, vašou prioritou vždy vlastne brať do úvahy potreby detí ako osobitne zraniteľnej skupiny a akékoľvek rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú, by mali byť brané tak, aby boli na, alebo na, prvú, na prvé miesto predovšetkým záujem dieťaťa. To by mala byť jednoznačná a jasná priorita. ochranca, alebo teda poručník pre dieťa by mal byť vy, vymenovaný do 5 dní od prijatia dieťaťa. Zároveň by tu mala byť v dispozícii psychologická podpora pre deti, ktoré boli v minulosti obeťami násilia. Zároveň by mali zabezpečený aj prístup k zdravotnej starostlivosti a k vzdelávaniu. Toto sú teda také tie základné ekvivalentné práva pre deti, ktoré, ktoré migrujú. Je to v podstate identické ako aj v prípade európskych detí. To sú teda niektoré veci, ktoré by sme radi im pripomenuli, najmä v dôsledku, alebo teda v kontexte rakúskeho predsedníctva. Ďakujem pekne ďalej pani Sargentini. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade právny štát. Nedávno Rada pre všeobecné záležitosti mala prvú výmenu názorov s Polskom na tému eh, iniciatívy komisie pre spustenie procedúry podľa článku 7. Chcem sa spýtať, či by ste možno mohli trošku um, pojednať alebo viac hovoriť o tom, kedy prebehnú ďalšie konverzácie a k tejto téme a čo by ste chceli dosiahnuť. Um, práve komisia začala svoje konanie podľa článku 7 v decembri 2017, takže by naozaj asi bolo najvhodnejšie, aby už boli aj prijaté konkrétne kroky Viem si predstaviť, že rada by už zdaj mohla dokončiť svoje vyšetrovanie k dnešnému dňu. A druhá téma sa týka azylu a migrácie. E, summit pred dvoma týždňami hovoril o potrebe budovania koncenzu k tomu, aby sme dotiahli reformu Dublinu. Chcem sa spýtať, či nám môžete vysvetliť, to, e, ak toto je cesta vpred, tak akú úlohu bude mať Európsky parlament v tomto smere, pretože ak sa má hľadať koncenzus, medzi členskými štátmi, tak pravdepodobné, je pravdepodobné, že parlament bude vytlačený na vedľajšiu rolu, na vedľajšiu kolej pri týchto diskusiách. My sme pritom boli pripravení s vami rokovať už niekoľko rokov. A rovnako sme sa dohodli aj na niekoľkých trialógoch, ktorí mali prebehnúť s bulharským predsedníctvom a potom sme o týždeň neskôr zistili, že Koreper jednoducho nebol ochotný pokračovať v takomto trialógu. Je to napríklad otázka presedlovania podmienok prijatia kvalifikácií. Plánujete to vy dotiahnuť do konca, alebo vy vyviniete nátlak, tak aby sme dotiahli do konca tie kompromisy, ktoré boli vyrokované s bulharským predsedníctvom, čo sa týka relokácií. Pozeral som sa na čísla, Rakúsko relokovalo 44 ľudí z Talianska za posledné dva roky a nikoho z Grécka. Môžete prosím vysvetliť, či naďalej budete rešpektovať tieto jednotlivé percentá a čísla, ktoré platili pre relokácie, keďže ste momentálne predsednícka krajina a mali by ste aj v podstate ísť akýmsi typom príkladu a preukázať, že solidarita je jediná cesta vpred, tak aby sme dokázali nájsť európske riešenie v azyli a migrácii, respektíve hovorme radšej o politickej kríze, keď hovoríme o veľmi nízkych číslach migrantov a o veľkom množstve politikov, ktorí to nafúkujú, tieto čísla. A na záver, pán predseda, tie regionálne platformy pre vylodenie alebo pre um, vlastne e, pre e, nástup. E, každá krajina v Severnej Afrike povedala, že oni nebudú fungovať ako, ako takéto platformy pre uchádzanie sa o štatút azylanta. Aké sú v tomto smere plány rakúskeho predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som smerovala moju otázku na pána Kikla, ministra vnútra. Vy ste taktiež chválili rozhodnutia a návrhy, o ktorých sa diskutovalo na poslednej rade vo vzťahu k azylu a okrem iného sa navrhuje, aby tretie krajiny do určitej miery teda boli povzbudzované a vyzývané, aby na africkom kontinente napríklad zriadili tábory pre azylantov, žiadateľov o azyl, ale nemáme zatiaľ žiadnu pozitívnu väzbu od týchto krajín. Ako chcete povzbudiť tieto krajiny, aby vytvorili, zriadili takéto tábory pre utečencov. Po druhé, na rade sa diskutovalo aj o tom, že by dobrovoľne členské štáty mali príjmať utečencov, takže na dobrovoľnej báze a mali by zriadovať tábory. Myslíte si, že táto dobrovoľnosť bude fungovať Myslíte si, že je tu teda možnosť to nejak realizovať, alebo ako si to predstavujete? Po tretie, a s Nemeckom tu je dialog ohľadom návrhov Horsta Zehofera, ktorý predložil návrh zriadiť tranzitné centra. Koalícia to už aj pochválila, podporila. Takže ako sa na to pozeráte vy? Vaša strana povedala, že nič takéto nebude. To do určitej miery chápem. Takže ako tu chcete agitovať v súvislosti s tranzitnými centrami a taktiež aj ako chcete reagovať na to, že Taliansko takýmto spôsobom postupovať nechce. Ďalšia vec, azylový balíček. Máme tu výsledky trialógu v súvislosti s azylovým balíčkom, ktoré boli dosiahnuté za bulharského predsedníctva. Naraz boli uložené k ladu. Ako sa postavíte k tomuto? Na no tejto súvislosti ešte aj Dublin. Rada a vy ako predsedníctvo rady postaráte sa o to, aby návrh parlamentu k Dublinu naš, naše rozhodnutie k Dublinu 4, že sa tým bude rada zaoberať, alebo v rámci vašich diskusí Dublin 4 vôbec nebude hrať žiadnu úlohu, čo tu parlament vyrokoval, napríklad čo týka zlučovania rodín, sociálnych e, prepojení, pre, čo týka teda žiadateľov o azyl a odloženie bokom toho princípu, že prvý štát, do ktorého sa utečenie dostane, bude zodpovedný za spracovanie jeho žiadosti. Ako sa postavíte k našim návrhom v súvislosti s Dublinom 4? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Bony. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše prezentácie. Dovolte mi privítať túto kombináciu niekoľkých tém, ktoré sú veľmi dôležité pre oblasť bezpečnosti. Je to samozrejme dôležité pre občanov a na druhej strane je dôležité aj pre právny štát. Mám tu dve otázky. V prvom rade, akým spôsobom chcete pracovať eh, na obnovení právneho štátu v niektorých krajinách ako predsedníctvo. Ja som z Polska. Potreba povedať, že Polsko momentálne vlastne eh, podlieha, alebo teda je predmetom konania podľa článku 7, ale nediskutujeme len o tejto procedúre, ale Diskutujeme o tom, ako zabezpečiť to, že ten koncept právneho štátu bude oveľa lepšie porozumený a ako zároveň môžeme tlačiť na vlády. Ako tu dokážeme pracovať, keď zároveň chceme aj plne rešpektovať eh, migrantov, ktorí prichádzajú do Európy pri plnom rešpekte princípov právneho štátu. Ďalšia otázka je otázka ochrany súkromia. To už bolo spomenuté skôr, je to naozaj veľmi dôležité, lebo sme počas bulharského predsedníctva stratili čas, neprebehala žiadna diskusia k tejto téme. A teda to je taká posledná šanca ešte počas vášho predsedníctva, aby sme diskutovali o tejto téme. A zároveň mi dovolte privítať vaše vyjadrenia, v rámci ktorých ste jasne pomenovali, že musíme vytvoriť väčšiu dôveru pre dôvernosť údajov a zároveň potrebujeme aj vytvárať dostatočné faktory pre alebo dostatočný potenciál pre inovácie. To platí najmä pre spracovávanie osobných údajov a niektoré ďalšie témy. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Zielstra, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A... Ďakujem za vaše prezentáciu, pán Kiko a pán Moze. Nová Rakúska, novej rakúskej vláde už sa podarilo v iných členských štátoch fungujúce alternatívy upozorniť na nedostatok alternatív a nemecká vláda opäť stojí nad, pre, nad prípasťou zničenia a v Európe zavádzajú nové, pardon, v Rakúsku zavádzajú nové opatrenia a je treba pochváliť FPE, ktoré úspešne implementovalo určité opatrenia a vy Osobne pán Ikiko ste podporovali tieto reformy, tieto opatrenia, napríklad čo sa týka prístupu k geoúdajom, e, ktoré napríklad používajú migranti na svojich trasách. A ďalej taktiež čo sa týka straty nároku na pobyt. Takže vy prosím, naďalej postupujte e, v tejto e, súvislosti. Napríklad, pokiaľ niekto sa niekde nachádza tzv. na e, dovolenke, ale do tejto krajiny utekol pred trestným stíhaním. Ďalej, čo sa týka afrického kontinentu, a že by tam tieto osoby boli zadržiavané. Kolega Harald Vilinsky už o to žiadal v roku 2014 a my potrebujeme reformu azylového systému, ktorú už s napätím očakávame, že by tam bolo prerozdeľovanie na základe slobodnej vôle členských štátov. Thank you, Mr. Niedermüller. <clears throat> Erstmal herzlichen Dank für Ihre Darstellung. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za eh, tu, tento úvod, pán Kikl. Vy ste začal tému migračnej krízy v Európe, ale musím povedať, že môj dojem je ten, že nemáme skutočnú migračnú krízu, pretože tie čísla jednoducho klesajú, ale skôr tu máme politickú krízu. Takže tieto, táto azylová problematika je v podstate zneužívaná, aby sa dosávali politické ciele. A pán minister eh, Kikl, vy ste hovorili o zmene paradigmy a ja to musím povedať úplne otvorene, že pokiaľ zmena paradigmy znamená tranzitné centra a o rôzne centra mimo Európy, tak určite budete mať problémy dosiahnuť kompromis s týmto parlamentom, pretože ja si nemyslím, že chceme ešte, že potrebujeme viacej zatvárať eh, prístavy a hranice. Nepotrebujeme toto celé odmietanie reality a azylovej politiky. Ja si myslím, že je skutočne e, hovorí to same za seba, že ste nehovorili vôbec o integrácii, absolútne nemyslíte na to, že toto je dôležitý prostriedok európskej utečeneckej politiky a musí byť tretia vec. Už celé roky Rôzne uznesenia, návrhy parlamentu ležia úrady na stole a nič sa nedeje. A ja sa pýtam, ako vy, a to je moja otázka, ako chcete vy dosiahnuť ujednotenie na cieľoch, keď neustále hovoríte len o uzatváraní hraníc a prístavov, keď nehovoríte ani slovom o integrácii, ani o azylových centrách, nehovoríte o azylovej agentúre. Toto sú tie kroky, ktoré už celé roky nám chýbajú a ja absolútne nerozumiem alebo neviem, ako chcete e, túto celú situáciu vyriešiť. Ďakujem. Thank you, Mr. Zdehovský. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani ministri za vašu prezentáciu. Ja sa asi nebudem dotýkať tých otázok, ktoré tu už boli spomenuté, ale budem sa sústrediť len na otázku, ktorá tu zatiaľ spomenutá nebola, a to je otázka, ktorá sa týka vlastne tej procedúry samotného azylového konania, ktoré by malo prebiehať mimo Európsku úniu. Chcem sa iba spýtať, či ste v tomto smere nejako pokročili, či e, ste sa posunuli niekam ďalej, bolo spomenuté Albánsko, boli spomenuté e, štáty Severnej Afriky. Chcem sa spýtať, či tam je nejaká ochota, že by tu boli zriadené napríklad nejaké dočasné tábory, e, kde by tá procedúra prebiehala. A ešte druhá otázka, či by to v podstate nezvyšovalo tzv. ten pool faktor. Inými slovami, či by stále viac a viac ľudí sa nevydávalo na takúto cestu a v podstate by, tú, by tou cestou nechceli vlastne ešte len viac prejsť, namiesto toho, aby sme ten problém riešili. A tretie, po tretie sa chcem spýtať, že ako by sme to vyriešili po právnej stránke. Pretože ak v prípade kladného rozhodnutia by museli všetky členské štáty akceptovať eh, takýto princíp, ako by sme eh, sa k tomu postavili, respektíve ako to máte vyriešené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V tejto, v tejto fáze prečítam zoznam eh, zostávajúcich kolegov, ktorí eh, sa ešte budú hlasiť o slovo. Pán López Aguilar, pani Spinelli, pani Mlinár, pán Kjoster, pani Gomeš, pani Bjork, pán Pavel, pani Jarovka, ale na niekoho sme zabudli ešte, a pani a pán Greenberg. Ešte niekto ďalší? Dobre, ešte doplníme aj seba na cel, kom na záver. Tak pán López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Nie je to len formalita, ale zároveň je to otázka takej dobrej vôle, že výbor LIBE vyjadruje vždy dobré želanie alebo tá dobré priania, priania mnohých úspechov rotujúcemu predsedníctvu v Rade Európskej únie. Rovnako je tomu aj teraz prípade rakúskeho predsedníctva alebo toho nadchádzajúceho rakúskeho predsedníctva, ale zároveň je pravda aj to, že toto rakúske predsedníctvo preberá vedúcu rolu vo veľmi kľúčovom momente tohoto mandátu Európskeho parlamentu. Už nám ostáva len jeden rok, možno dokonca aj menej. A vy budete mať vlastne, vy ste už vlastne posledné plné predsedníctvo ešte predtým, ako prídu voľby v roku 2019. Tak to je fakt. A síce, že, e, že plnenie pôvodných slubov e, v oblasti pôsobnosti výboru LIBE je veľmi nedostatočné a to je aj práve vaša možno úloha, aby sme v tomto smere napredovali viac, aby sme dotiahli veľa tých zložiek, ktoré, boli, e, ktoré sú už príliš dlho blokované radou, kde nie je vôľa posunúť sa vpred, jednoducho tu nie je vôľa pochopiť to, že potom ako Lisabonská zmluva vstúpla do platnosti, tak tento parlament už je spolu legislatívnym orgánom e, na rovnakej pozícii s radou. Už to nie je len rada, e, ktorá by tu konala. Už to nie je len rada v rokovacej sále, už sme tu aj my, Európsky parlament. A vypočuli sme si veľmi pozorne všetko, čo ste hovorili a zvorazňovali ste otázku bezpečnosti, bezpečnosti a bezpečnosti stále znova Áno, to bola aj téma, ktorú zdôrazňovala rada až doposiaľ. Interoperabilita, to aby sme presnejšie vedeli, kto vstupuje, kto prechádza cez hranice Európskej únie, ale my v Európskom parlamente my sme, tu, my sme poskytli alternatívnu analýzu, niečo na úrovni alternatívneho prístupu, ktorý nazývame aj holistický prístup. Ehm, my kladieme rovnaký dôraz aj na solidaritu, my rovnako zdôrazňujeme aj otázku zdieľanej zodpovednosti, rovnako zdôrazňujeme aj, alebo tak teda kladieme dôraz aj na to, aby sme prejavovali rešpekt a úctu voči základným právam každej osobe, ktorá je v procese migrácie, predovšetkým uchádzačom o azyl. A osobitne kladieme dôraz aj na otázku legislatívnych zložiek, ktoré ešte sú nedotiahnuté, ktoré čakajú na schválenie na úrovni rady. A preto by sme radi upriemili vašu pozornosť na to, aby ste naozaj dotiahli tieto témy do konca, aby ste to dokončili a tu by som len zdôraznil jednu tému, pri ktorej som aj e, spolupravodajca, to je vízový kódex, ktorý čaká už viac ako 2 roky. A mal by mať aspoň šancu na to, aby sme to dotiahli do konca. My sme urobili, čo bolo v našich silách, aby sme, do, aby sme urobili kompromis s radou, a vyzývame vás, aby ste v tomto smere urobili kompromis aj vy s Európskym parlamentom, tak aby táto téma mohla byť dotiahnutá dokonca ešte pred koncom nášho mandátu. A e, celkom na záver by som sa chcel spýtať ministra spravodlivosti, ktorý práve e, spomenul jednu tému a síce zdôrazňoval dôležitosť vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania pre v oblasti európskej súdnej spolupráce, aby sme reálne mali nejakú dôveru. Vzájomná dôvera, vzájomné uznávanie e, sa strácali, respektíve e, upadali počas posledných rokov. Niekoľko príkladov, ktoré máme, napríklad e, nedotiahnutý európsky zatýkač, to, že sme nedotiahli túto tému vôbec dokonca. Takže je to naozaj téma, v rámci ktorej by ste mali nielen hovoriť o tom, ale zaviazať sa k tomu, že obnovíte vzájomnú dôveru a vzájomné uznávanie v oblasti súdnej spolupráce. A samozrejme, to je tiež ďalšia téma, ktorá bude veľmi dôležitá. To je otázka nedotiahnutého konania, ktoré súvisí s článkom 7 podľa európskeho právneho systému a to je najmä otázka Maďarska a Polska. Kolegovia, odteraz už budem využívať tento veľmi silný nástroj, aby som vám pripomenul, aký máte zostávajúci čas, ako sme sa dohodli. Pani Spinelli, máte ďalšie slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, ja nie som presvedčená ministrom Kiklom, ani nie som presvedčená tou zmenou paradigmy, ktorú navrhujete. A myslím si, že to ani tento parlament veľmi nepresvedčí je to zmena paradigmy, ktorá je postavená len na odmietnutí konceptu redistribúcii úloh, e, odmieta otázku integrácie a sústreďuje sa čisto len na otázku ochrany hraníc a na redefiníciu, ako ste povedali aj vy, toho konceptu solidarity. Tá otázka, ktorú by som chcela položiť, sa týka troch kľúčových bodov tejto zmeny paradigmy. Sú to body, ktoré sú pre mňa nielen problematické, ale teda rovnako sú aj veľmi dôležité kvôli presiahnutiu. Je to otázka platformy v tretich krajinách. To je prvá téma. Aký typ partnerstva budeme mať s Afrikou, keď veľká časť krajín Severnej Afriky už povedala jednoznačne nie takýmto platformám? Nemáme tu eh, žiaden iný program presidlovania v Európe, ktorý by aktívne fungoval UNHCR eh, a IOM jednoducho povedali, že sa nebudú podielať na takýchto centrách, ak nebudú zabezpečené základné práva a slobody. Po druhé, je to otázka tranzitných centier. Eh, my sme už hovorili, že to sú v podstate záchytné centra, sú to vlastne formy extrateritoriálneho eh, prechovania ľudí a chcem sa spýtať, čo v prípade osob, ktorým sú obmedzené na osobnej slobode? Je to oveľa horšie ako Guantanamo. Oni sa reálne prezývajú lágre. A po, po, po ďalšia otázka je zaseknutie sa reformy Dublinu. Reforma, ktorej mal byť postavené na princípe redistribúcie solidarity. Chcem sa spýtať, e, ako toto chcete zmeniť so zmenou paradigmy. E, chcela by som vedieť, čo plánujete robiť pre um, pre podporu reformy, ktorú podporila, podporil parlament dvoma tretinami hlasov a zároveň ako, aký konsenzus chcete dosiahnuť, pretože ten konsenzus a jednohlasnosť to znamená, že musíme v podstate opustiť alebo teda ponechať bokom parlament, návrh Európskeho parlamentu. Chcete to spraviť? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Mlinár. Ďakujem za vaše prezentácie. Minister Kichla, minister Mózer, obaja ste vo svojej prezentácii správne zdôraznili, že spolupráca, že dúfate spoluprácu s Európskym parlamentom. Dúfam, že myslím, že všetkým jasné, že Európska únia spočíva v spolupráci a v kompromisoch. A myslím si, že môžete počítať s tým, že takúto spoluprácu dostanete až z naši, našej strany, pokiaľ, ako ste aj vy povedali, budete vychádzať z európskych hodnôt, ako sú základné práva, ľudské práva, demokracia. A podľa mňa ste o tom trochu málo hovorili. Kto chce bazírovať na Európe, ktorá chráni, ja ako liberálna politička potrebujem, tu považujem práve tieto hodnoty za dôležité. A už kolegovia to spomenuli, že pre nás je kľúčové, ako sa postavíte k trom správam v rámci azylového balíčka. Už sa o nich roky rokovalo, aktívne sa rokovalo, prišlo veľa kompromisov a nakoniec tu stojíme a sme konfrontovaní s tou skutočnosť, že rada to blokuje. Takže konkrétne pre vás, pán minister Kikel, otázka, ako vy, ako predsedníctvo sa postavíte eh, k tomuto Eh, k tejto veci. Toto sa týka občanov, všetci chcú eh, vedieť, ako to bude pokračovať a potrebujeme európske riešenie. Pán minister Moser, vy ste správne povedali, ECRIS, eh, toto je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Ja som tieňovou spravodajkyňou v tomto bode a tu je problém s princípom nediskriminácie a ide tu aj o otázku predovšetkým nediskriminácie ľudí, ktorí majú dvojtú štátnu príslušnosť. Takže ako sa postavíte k tejto záležitosti? Thank you. Mr. Ďakujem, pán Köster. Dank. Ďakujem. Pán predsa budem hovoriť otvorene. Mám veľkú starosť, že Európska únia v priebehu budúceho pol roka bude musieť eh, prijať ešte väčšiu škodu, čo sa týka demokracie základných práv, kto sa hrá s tou myšlienkou, že základné právo na azyl, tak ako je to stanovené v charte a v ďalších dokumentoch, že toto by sa malo v podstate outsourcovať mimo Európu, tak tým pádom poškoduje Európsku úniu a kto sa pohráva s tou myšlienkou, že ľudia v afrických štátoch alebo môžu byť odsúvaní do afrických štátov, kde im hrozí eh, väzenie, kde sú mučení, znásilňovaní, tak ten e, v podstate porušuje základné hodnoty Európskej únie a je pre mňa záhadné, že v podstate hovoríte o migračnej kríze. My, my tu máme krízu politiky voči migrantom a utečencom. To je tá rozhodujúca vec. A keď hovoríte o e, migrácii, a toku migrácie, tak tým vyvolávate dojem, že toto je prepojené s neustalým terorizmom. Sú to sú ľudia, ktorí e, sú v núdzovej situácii a vydajú sa na cestu do Európskej únie a vy ich považujete okamžite za kriminálnikov a teroristov. Ja si myslím, že týmto týchto ľudí rovno posielate do priestoru, kde už nie sú ľuďmi, už sa im tu nepriznávajú ľudské práva a tým spôsobom v podstate pripravujete atmosféru pre týchto ľudí, ktorí sem prichádzajú a ja sa pýtam, akú stratégiu máte, aby ste bojovali proti pravicovému terorizmu v Európe. Äh, a taktiež chcem položiť otázku o, ktor- o čom ste vôbec nehovorili. Máme tu humanitárnu katastrofu na stredozemnom mori, od eh, roku 2010 sa ich utopilo viac než 100 tisíc. Ešte aj tento rok sa utopili ďalší. Boli to eh, ženy, muži, aj deti. Utopili sa tam. Takže ako máte stratégiu, čo tam chcete robiť, aby ste ukončili túto humanitárnu katastrofu. A na záver mám momentálne dojem, že členské štáty sa čiastočne sústreďujú na to, aby kriminalizovali eh, organizácie, ktoré zachraňujú na mori. Ale kde sú hodnoty Európskej únie? My predsa nenecháme týchto ľudí ľudí e, utopiť sa. Chcete kriminalizovať uplatňovanie týchto základných hodnôt? v rámci vášho rakúskeho predsedníctva. Prosím, postarajte sa o tom, že lode týchto organizácií budú mať k dispozícii bezpečné prístavy, kde budú môcť týchto utečencov priviesť. Ďakujem. Chcem ochrániť, že, oznámiť, že pán Jurek sa prihlásil a pani Pagatartundua Ruiz taktiež. A teraz oficiálne uzatváram zoznam, pretože prichádzajú ďalší poslanci a hlasia do, do diskusie, takže už uzatváram zoznam. Ako ďalšie bude veriť pani Gomeš? I share with my colleagues the concern. Zdieľam uh, obavy kolegov že nemáme migračnú, ale politickú krízu, kedy vlády EU eh, nezabúdajú len na základnú solidaritu, ale medzinárodné právo, zásady medzinárodného práva. Čiže toto sú naozaj temné stránky našej histórie. Otvárame platformy na zadržiavanie utečencov mimo Európy a zvažujeme záchytné centra pre utečencov v Európe a kriminalizujeme mimovládky, vládky Takže toto je naozaj e, e, neludské. Mám na vás teda otázku, pán Kikl. Európa, ktorá chráni, ako bude chrániť, keď nie sú kontrolované cesty na príchod migrantov? Tým pádom podporujete tento biznis a prevádzačov pretože ak neexistujú bezpečné kontroly, týmto ich e, posilňujeme. Na druhej strane, kde máme Európu, ktorá chráni, ak vlády členských štátov neuprednostia e, uzatváranie medzier, e, pokiaľ ide o reformu DPH a taktiež pokiaľ ide o boj proti e, organizovanej kriminalite, teroristom, Daešu a podobným organizáciám. Takže ako to zabezpečíme, aby, tie, aby tie peniaze neplynuli na organizované kriminalitu a terorizmus e, pre nás je veľmi dôležité bojovať proti praniu špinavých peňazí a organizovanej kriminalite. Zrejme nemáte problém s bohatými migrantmi, pretože v Rakúsku máte program udelovania občanstva na investície e, vo výške 2 miliónov. Takže môžete uviesť čísla ľudí, ktorí dostali takéto občianstvo za tie 2 milióny, ktoré investovali a taktiež príbuzných, ktorí e, za nimi prišli. Vieme, že Rakúsko je jedna z krajín. Takže čo ochraňujeme? E, občanov? kratov, kratov. Vieme, že títo tam našli bezpečný prístav v Rakúsku. Pán Björk. A ja si myslím, že je tu veľa ľudí, keď hovoríte o posune paradigmy. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme eh, mali solidaritu s utečencami. Musia byť dôstojne prijatí, musí tu byť pátrenie vyhľadávanie, musia tu byť legálne spôsoby eh, emigrácie. Takúto, takýto posun paradigmy potrebujeme. A ako viete, chceme, aby tu bol humanný systém, systém, eh, kedy EÚ e bude brať na seba globálnu zodpovednosť a bude pomáhať tretím krajinám e, s problémami týkajúcimi sa utečencov. Takto ďaleko sme sa v rokovaniach ešte nedostali. Hovoríme o tých e, vyloďovacích platformách na regionálnej úrovni. V tejto súvislosti mám konkrétnu otázku. Rakúske predsedníctvo sa bude venovať presídlovaniu e, v rámci e, tohto návrhu týchto vyloďovacích plošín. Pretože ak to bude tak, potom to Európsky parlament nebude môcť podporiť. Ďakujem pekne, pán Pavel. Ďakujem. Ďakujem pani ministri za váš čas. Chcela by som povedať pár vecí, dve, tri veci, ktoré bohužiaľ vy, ale ani moji kolegovia ste dostatočne nemenovali. Vy ste na začiatku vášho úvodu vaše vašej povedali, že partnerstvo je dôležité, hovorili ste o ochrane hraníc, moja krajina Rumunsko, ale aj susediaca krajina Bulharsko. My máme dlhú vonkajšiu hranicu, ktorú musíme chrániť a nie je to úplne tá najpríjemnejšia, najľahšia hrácia, hranica. Máme tam hranicu s Ukrajinskou. Ukrajinou, s Moldavskom a myslím si, že robíme túto prácu veľmi dobre. A my máme Schengen skrutiny, šengenský dohľad a tam sme už tam sa to už aj konštatovalo, že Bulharsko a Rumunsko robia dobrú prácu, ale toto neznamená, že sme členmi Schengenu a mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte, či v júli sa to asi nepodarilo, v októbri, v decembri možno by sa to pod vašim dohľadom mohlo podarí. Takže čo sa musí urobiť, aby sme naozaj dostali naše právo sa stať členom Schengenu? Po druhé, obe tieto krajiny majú mechanizmus, e, kooperačný verifikačný mechanizmus a už sa stanovili mm, našťastie jasné ciele, máme čas až do jesene, neviem ako Bulharsko a nie zo strany všetkých 28 členských štátov, ale máme aspoň z vašej strany istotu, že tento mechanizmus potom bude odstránený? Alebo, ako už povedal kolega, keď tam takýto mechanizmus bude, tak potom musí byť platný pre 28 členských štátov, nie pre e, 2. A pokiaľ by sa to podarilo do októbra, možno, možno by sa to, ten mechanizmus mohol do decembra rozpustiť alebo odstrániť. A ďalej, nová definícia solidarity. Ja som skutočne veľmi zvedavý, ako bude vyzerať. Very much, Miss Jaroka. Ďakujem pekne, pán Jaroka. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručná. Ďakujem obidvom pánom ministrom za zdieľanie informáciu o plánoch. Vypočuli sme si pána Kurca minulý týždeň na plenárke a vieme, že prebiehajú a sú pred sebou ešte, pred vami ešte dlhé rokovania, ktorí zmenia situáciu. Vieme, že um, máte sebou veľa výziev um, ako podpredsednička pre otázky Balkánu vás chcem upozorniť, že ak hovoríte o jednom z desiatich bodov, ktoré pripravila Libe a hovoríte o radikalizačnej sieti, ide o kampaň, o informovanosti a je veľmi dôležitá, ale a sa nedostaneme ďaleko, ak nezistíme, o akú radikalizáciu ide medzi tou chudobnejšou vrstvou EO. Máme 100 miliónov chudobného obyvateľstva. Ešte počas predchádzajúceho rámca finančného sme mali stratégie pre Rómov. Teraz je to vaše predsedníctvo, ktoré to môže vyeskalovať, eh, ktoré to môže rozšíriť do väčšieho programu. Nie len preto, že radikalizácia vzniká eh, medzi chudobnými, ale preto, že tu máme eh, druhú a tretiu generáciu ľudí, ktorí tu už žijú a ktorí nie sú spokojní. A toto je projekt, ktoré by to mohlo vyriešiť. Máme eh, prostriedky do roku 2023. Ak navrhujeme pracovné miesta, to by Eh, mohlo zúžiť, zmenšiť radikalizáciu. Máme výraznú podporu z Európskeho parlamentu týkajúcu sa otázok menšín, pretože 7 eh, miliónov ľudí má štatút eh, menšiny. V Komárne nemôžete kúpiť lístok v maďarčine, v Rumunsku nemôžete vyvesiť maďarskú zástavu na radnicu, pretože budete sankcionovaní. Takže hm, treba budovať na tie dobré signály, sú tu byť silná stratégia zameraná na boj proti chudobe a taktiež s aspektom podporenia menšín. A ďakujeme veľmi pekne že ste zmienili eh, vraždy členov rómskej komunity v Ukrajine, takže poprosím, aby ste výbor informovali o výsledku vašich zistení. Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem. Vy ste prišli do Európskeho parlamentu a my sme s veľkým zadozučinením si vypočuli vaše prezentácie. Taktiež sme mali pred pár dňami pána kancelára Kurca v Štrásburgu a hovoril o predsedníctve rady, ktoré chce chrániť a ktoré uznáva aj rozdiely. Rozdiely patria aj k našej civilizácii, aj k politickej civilizácii. A je tu o určité rozdiely, ktoré by sme mali rešpektovať. Okrem iného aj chcem vyzvať vás, aby ste hrali silnú úlohu na rade, aby ste sa pozreli na to, ako e, sa vedú procesy alebo postupy proti Polsku, proti Maďarsku, Pranieruje sa Maďarsko, pretože chcú chrániť európske hranice. To je ten e, dôvod, prečo sú neustále pod krížovou palbou. Rakúske predsedníctvo by som chcel povzbudiť, aby ste hrali konštruktívnu úlohu a aby ste sa pokúsili zmierniť tieto napätia, pretože nejde o to, že chceme vyriť antagonizmus. Chcel by som vás požiadať, ja hovorím teraz aj za Polsko, ja som presvedčený, že je treba ešte počkať napríklad, čo týka Polska, na rozsudok, na rozhodnutie súdu a čo sa týka právneho štátu, je treba sa pokojne a trpezlivo pozrieť na to, ako právny štát funguje, a je treba si počkať na príslušné rozhodnutie a uvidíme, či sa dodržiavajú princípy právneho štátu. Takže počkajme si na príslušné rozhodnutie a rada. Čo sa týka migračnej krízy, tak tam taktiež chce niečo robiť proti pôvode zla. A teraz už sa o tom hovorí. E, pašovanie alebo prevádzanie migrantov, to je tá hlavná vec. A došlo teda k stretnutiam a ja dúfam, že za rakúskeho predsedníctva Európska rada sa postará o to, aby medzištátne mechanizmy budú fungovať, budú zobraté do úvahy a že sa zlepší fungovanie Európskej únie, ktorá je zväzom členských štátov a nie nelogickým konštruktom. Tak, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujeme pekne ministrom. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vás, váš e, opis e, budúcich plánov počas šiestich mesiacov. Vkladám do vás veľkú dôveru a teším sa na to, ako rozvinúte niektoré otázky. Hovoríte, že máme Európu, ktorá chráni. Ja som zo Švédska. Podľa mňa je ľudským právom cítiť sa bezpečný vo vlastnej krajine a neviem, či ja vôbec tento pocit ešte mám, pretože vo Švédsku sme zaznamenali dôsledky uh, uh, úplnej exklúzie. E, máme prílev nelegálnych zbraní, ľudia boli zavraždení, takže tá situácia vo Švedsku je veľmi e, zlá. Nemáme pocit bezpečnosti. Je veľmi dobré, že ste túto vec dali do vášho programu a taktiež e, by ma zaujímalo, aké prekážky zvažujete pri ochrane vonkajších hraníc. Máme obavy, pokiaľ ide o prílev nelegálnych zbraní a poprosím o e, pokoj, aby som dobre počula. Takže ako, ako sa na to pozeráte? Aký mandát bude mať Frontex? Frontex e, získal zvýšený rozpočet z jedného roka na druhý a zvyčajne je to do e, vyšetrovania a záchrany. Je na vás, aby ste sa uistili, že všetci tí ľudia, ktorí sa topia v Stredomori, je to hrozné. Niečo s tým treba urobiť a my e, sa snažíme vytvárať azylové centrá pre tých, ktorí sú obeťami násilia, znásilnenia. Myslím, že e, OSN by nám v tom mala pomôcť. Takže ako budete toto riešiť? E, ďakujem. Posledným rečníkom na zozname je pani Pagazon tu a Ruiz. Ďakujem vám pekne. Mne to prišlo veľmi znepokojujúce, to, čo ste hovorili, najmä ohľadom toho, ako chcete chrániť európske hodnoty. Teda hovoríte o ochrane európskych hodnot a ľudských práv, ktoré teda majú, nemajú byť a zdá univerzálne, tá zmena paradigmy. Čo to znamená? E, znamená to, že tieto, právy, tieto základné práva majú len Európania a tí, ktorí si európske víza môžu kúpiť. Ak toto je zmena paradigmy, tak strácame tie hodnoty, na ktorých Európska únia stojí. A ja sa vás chcem spýtať, je ten libýsky model tým modelom, ktorý e, vy považujete za tento, tú zmenu paradigmy, pretože ak je tomu tak, tak je to ako v podstate povedať, že ľudské práva a ľudská dôstojnosť patria len niektorým. Vás ako radu eh, trápi to, čo sa deje v Líbii, pretože zatiaľ to sú len čísla a dáta. Ale hovoríme tu o percente ľudí, ktorí sú eh, zachytení alebo aj ktorí zahynú na niektorých cestách cez Sredomorie a hovoríme len o počtoch ľudí, ktorí sú navrátení do Líbie, kde nevieme, čo sa s nimi deje, kde sú e, trápení a kde sa s nimi nenakladá dôstojne. Toto je ten koncept, ktorý chcete pretláčať? Líbyský koncept? Ďakujem, ako ste si možno mohli vypočuť, pani ministri. Máte tu mnoho otázok a veľa očakávaní sa kladie aj na rakúske predsedníctvo, lebo to je skutočne posledná um, šanca pred európskymi voľbami dotiahnuť veci do konca. Mohli sme si vypočuť rôzne názory. Vidíme, že sme pomerne pestrá snemovňa, ale v tomto výbore, ktorý je naozaj takým tvrdopracujúcim výborom, sa snažíme konsolidovať kompromisy a presadzovať reálne balíčky, ktoré budú aj účinné. Tak väčšina otázok práve súvisela s týmto azylovým balíčkom ktorý má ambíciu jednak poskytovať bezpečnosť a zároveň aj zvyšiť pocit bezpečnosti Európ- a zároveň sa neskrývať pred európskymi záväzkami a skutočne hľadať európske riešenie. Ja mám len jednu takú drobnú otázku, ktorá možno bola trošku naznačená aj pánom Pavelom a síce my sme práve predtým, ako ste vstúpili, diskutovali o správe, ktorá bude schvalovaná v parlamente ohľadom bulharského a rumunského pristúpenia do Schengenu. 7 rokov potom, ako tieto dve krajiny splnili všetky požiadavky, ktoré boli vytýčené, ešte stále nebolo radov rozhodnuté, či môžu pristúpiť. Plánujete to otvoriť počas um, rakúskeho predsedníctva. Má to byť plnohodnotné vstúpenie do Schengenu. Máte teraz slovo a my všetci vás budeme pozorne počúvať. Prosím ticho v sále. Vážené dámy a páni, vážený pán predseda, ďakujem za otázky, ktoré ste nám položili. Ja chcem predoslať, je to, čo podala kolegyňa Mlinár, čo sa týka základných práv, ľudských práv a princípov právneho štátu, tak pre rakúske predsedníctvo je to obrovsky dôležité a máme mm, tu e, taktiež e, expertizu v tejto oblasti a my sme si predsa vzali, že právnu istotu, dodržiavanie právneho štátu že toto bude naša vlajková téma. No a taktiež tu bolo povedané, že princípy právneho štátu, vzájomná dôvera a vzájomné uznávanie sú absolútne pre vás dôležité a aj rakúske predsedníctvo bude takto postupovať. Chcel by som len povedať, že ďalšie neformálne zasadanie rady ministrov pre vnútro a spravodlivosť 12. 13. júla. Teda tam to prebehne a na programe sa bude hovoriť o rule of law, o právnom štáte a pozrieme sa na to, čo môžeme my robiť v sektore spravodlivosti, aby sme e, podporili vzájomnú dôveru, aby sa posilnilo vzájomné uznávanie, napríklad čo sa týka zatýkacieho príkazu a podobne. Európsky, úrad Európskeho prokurátora ďalej únosy detí a tak ďalej. Elektronické dôkazy, elektronické súkromie, tieto všetky témy. My chceme Európu ďalej rozvíjať, ale v tom prípade je potrebné, aby sme stanovili a zaviedli opatrenia, v ktorých, na ktorých sa lepšie zhodneme a preto musíme viesť dialog, kde sa do toho bude zapájať taktiež Európsky súdny dvor pre ľudské práva, vidia tam určité rozhodnutia, z tých budeme vychádzať. No a my vyvíjame úsilie, a to nie len 12. 13. júla, ale aj na ďalšej rade ministrov pre vnútro spravodlivosť a taktiež v oktobri bude stretnutie, kde opäť sa bude hovoriť o téme právneho štátu taktiež stretnutie s východnými partnermi, taktiež budeme hovoriť o tejto téme a zároveň so štátmi Západného Balkánu organizujeme konferenciu, aby sme v tejto súvislosti im osvetli túto tému. A tiež našim zámerom ešte pred koncom roka predložiť čiastočné závery, kde bude v strede pozornosti opäť téma právneho štátu. Čo sa týka Polska, chcel by som povedať, že 20. 6. júna na rade bolo vypočutie na rade pre všeobecné záležitosti a komisár Timmermans na to aj už aj poukázal, že si myslí, že je tu naďalej nebezpečenstvo vážneho porušovania základných hodnôt 18.9. bude v tomto zmysle ďalšie zasadanie rady a ja vás môžem uistiť, že táto téma sa tam opäť bude preberať. Samozrejme, zároveň aj o tom budeme hovoriť s Európskom, Európskou komisiou a právna služba rady taktiež e, podnikne príslušné kroky. Ja dúfam, že ten dialog, o ktorý sa snažíme, prispeje e, k podpore právneho štátu a v tomto zmysle tu máme 11 členských štátov, ktoré sa vyslovili za to, aby sa pokračovalo v tomto dialogu, ktorý sa netýka len Polska, Maďarska a ďalších, pretože aj ostatní sa musia pozrieť na možnosti, ako ďalej rozvíjať právny štát a pozrieme sa napríklad na rôzne ukazovatele, pomocou ktorých by sme mohli lepšie definovať právny štát. A toto je teda záležitosť, ktorú si musíme predsavzať čo sa týka to, čo povedal kolega Aguilar, tak mm, samozrejme i tu máme určité spisy, ktoré máme na programe. Tie musíme samozrejme aj uzavrieť. A ja si myslím, že pokiaľ budeme postupovať tak, že sa budeme snažiť o väčšiu bezpečnosť v Európe, zároveň budeme budovať dôveru, napríklad čo týka ECRIS alebo i e evidence, tak môžeme veľa dosiahnuť a taktiež rada je pripravená ku kompromisu. Čo sa týka naredenia o elektronickom súkromí, toto je téma, ktorá je pre nás taktiež dôležitá. Viete, že tejto oblasti sú ešte nedorešené otázky, čo týka smerovania, napríklad používania cookies a tak ďalej. Inovatívne služby samozrejme majú taktiež určitý dopad, ďalej keď to bude mať dopad na európske malé stredné podniky a tak ďalej. Takže môžeme sa buď ubrať smerom lepšej ochrany údajov, iné štáty chcú sa podporovať podnikateľov, takže samozrejme máme tu protirečivé konfliktné záujmy a niektoré štáty si myslia, že momentálne tie podklady ešte nie sú dostačujúce a malo by sa na tom texte ešte ďalej pracovať. Takže určite na tom budeme naďalej pracovať, práca bude pokračovať a na ďalšej a ďalšia pracovná skupina rady bude zasadať už teraz v júli. Ďalej smernica o praní špinavých peňazí. Ďakujem za to, že sme konečne mohli ukončiť trialóg. A otázka je, do akej miery to bolo dostačujúce, pretože my sme chceli zabrániť forum shoppingu, teda vyberaniu jurisdikcie, kde rôzne členské štáty majú rôzne tresty za rôzne, alebo rôzne definície trestných činov. Samozrejme, tu ide o dobrú spoluprácu národných orgánov. Tá je potrebná. Samozrejme, je potreba stanoviť minimálne pravidlá, minimálne sankcie za trestný čin prania špinavých peňazí. A ešte samozrejme ešte budú nasledovať ďalšie kroky v tejto oblasti. Myslím si, že sa nám podarilo splniť cieľ, ktorý sme si stanovili. A ja dúfam, že tú smernicu už v októbri na rade budeme môcť odsúhlasiť. Taktiež kolega Weidenholzer, alebo poslanec Weidenholzer hovoril o programe pre v oblasti spravodlivosti a že tu sú nové spisy, ktoré musia byť schválené, taktiež napríklad čo sa týka úradu Európskeho prokurátora. Ďalšie je treba zase implementovať do praxe, ale netýka sa to len sudcov a prokurátorov, ale taktiež rôznych e, iných pracovníkov v oblasti e, spravodlivosti, ktorí musia e, pochopiť, aký má teda dopad zavádzania nových predpisov do národného práva. Čo týka európskeho práva, tak taktiež to musí nájsť lepšie pochopenie u občanov, Chceme na tomto pracovať, chceme taktiež e, zaručiť väčšiu informovanosť. E, ďalej tu máme nadnárodné siete, ktoré e, sa budujú Napríklad tu máme sieť ohľadom ďalšieho vzdelávania, školenia, ktorá je veľmi dobrá, ale samozrejme je treba ju zobrať do úvahy aj v rámci e, rozhovorov o rozpočtu, tak aj boli dané k dispozícii e, príslušné finančné prostriedky. E, predbežne to má byť asi 5 miliónov eur, ale týmto spôsobom v podstate posilníme právny štát a justíciu a do budúcnosti chceme na toto upozorniť a určite my na tom budeme pracovať. Čo týka právneho štátu, o tom už som hovoril, to je naša ústredná téma a v tomto zmysle sa uberá taktiež napríklad i evidence, elektronické dôkazy. Je potrebné zaviesť občas určité opatrenia, tak aby e, orgány trestného stíhania mali k dispozícii príslušné informácie, pretože e, je treba zaručiť stále väčšiu digitalizáciu. Je treba, aby tieto orgány mali v dispozícii príslušné informácie pre e, vyšetrovanie a stíhanie a preto je potrebné, aby e-evidence čo najskôr sa implementovala a v tejto súvislosti v novembri budeme rokovať aj so Spojenými štátmi a je potrebné už teda si vytvoriť určité stanovisko pre toto rokovanie. Už sme neformálne samozrejme o tom hovorili. Ďalej budeme o tom hovoriť na stretnutí ministrov, pre, ministrov spravodlivosti teraz v júli ešte v oktobri, o tom budeme ďalej hovoriť a chcem mať všeobecné smerovanie vytvorené v decembri, no ale taktiež v spolupráci s vami chceme na tom pracovať, tak aby sme úspešne ten projekt mohli potom ukončiť. A ešte e, jedna téma, o ktorej hovoril kolega Aguilar a taktiež poslankyňa Mlinár. Myslím si, že je dôležité tu vytvoriť alebo sa snažiť o kompromis, čo týka napríklad občanov alebo osôb s dvojitým štátnym občianstvom a taktiež, čo sa týka otlačkov prstov, už vedeme rozhovory s členskými štátmi, uvidíme, do aké miery bude možný kompromis. A 18. 7. tohto roka už budeme mať eh, príslušné zasadanie a taktiež dúfame, že tento rok s parlamentom čo najskôr na tom budeme e, ďalej pracovať, tak aby sme tým e, podporili e, orgány aktívne v trestoprávnom stíhaní. Čo sa týka teraz spravodlivosti, my samozrejme chceme Európu zbližovať, pretože je jasné, že Európa má šancu, pokiaľ my budeme schopní zaručiť právnu istotu, bezpečnosť a spolahlivosť. Toto je úloha, ktorú si musíme stanoviť a v tejto súvislosti potrebujeme aj spolupracovať, tak aby sme mohli ďalej posilňovať túto oblasť pre našich občanov a v tomto zmysle sa bude uberať aj naše rakúske predsedníctvo. Ďakujem. Ďakujem, pán minister Kikol. Ďakujem, ja by som taktiež chcel poďakovať za veľký prejavený záujem o prácu nášho budúceho predsedníctva rady. Ďakujem aj za tie vaše rôzne kritické otázky, ktoré tu zazneli. Myslím si, že všetci si musíme klásť rôzne kritické otázky. Čo sa týka niektorých spisov, niektoré sa dostali do slepej uličky a niekde je treba uznať, že cesta, ktorou sme sa vybrali, už ďalej nepokračuje. Ale jedna vec je nám, myslím, všetkým jasná a je pre mňa dôležité to túto pred týmto publikom povedať. Je nám jasné, že nikomu nemôžeme uprieť to, že chce pre Európu len to najlepšie. To je to, čo nás spája. Ale ako v každej dobrej rodine, niekedy je treba viesť rozhovory a každý má dobre úmysly a možno niekedy tie rozhovory nie sú až také dobré, napriek tomu, že tá rodina môže zostať intaktná. Rakúsko chce budovať mosty v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch, ale aj keď sa snažíte cez rieku postaviť most, tak musíte z jednej strany začať. A ja dúfam, že toto nie je nejaká vyčitka, pretože sa nedá začať zo stredu rieky, môže sa začať len z jedného z tých dvoch brehov. A ja by som sa pokúsil zodpovedať, odpovedať na nejaké ďalšie otázky. Jeden zásadný aspekt to bola otázka ohľadom hodnôt a zachovania hodnôt, ochrany hodnôt a ich teda ochrany, obrany. Pre mňa je to samozrejme, Nikto nespochybňuje chartu základných práv, ktorá v podstate stanovuje všetky tieto práva, stelesňuje ich a vo všetkých našich úsiliach, ktoré vyvíjame, aj spoločne s ďalšími členskými štátmi, vždy toto berieme do úvahy, zachovávame tieto hodnoty a chceme ich chrániť. A otázka je tá, čo je tu ten najhorší hriech v súvislosti s našimi e, hodnotami. To slovo už tu dnes zaznelo. Myslím si, že ten najhorší hriech v súvislosti e, s našimi hodnotami je, sú tí ľudia, ktorí zomierajú na mori. Pretože smrť jednotlivca, toto je predsa najväčšie zlyhanie dodržiavania základných práv, pretože ten jednotlivec je nositeľom týchto práv. No a toto je dôvod, prečo v rámci našich rozhovorov ohľadom zmeny paradigmy si položili otázku, ako budem postupovať v otázke azylu a migrácie, aby sme, tento, aby sme prelomili tento obchodný model prevádzačov ľudí. Pretože v praxi tí, ktorí sú predmetom našej záchrany, nie to nie sú vždy nutne tí, ktorí ju e, najviac potrebujú, ale sú to osoby, ktoré v podstate e, spolupracujú na tomto modele, pretože oni zaplatia tým prevádzačom a oni majú na tú cestu do Európy. Takže treba proti tomuto všetkému bojovať. Z našho pohľadu je nutná zmena paradigmy v tejto oblasti. Taktiež tu zaznela otázka, ako to vyzerá s tými vyloďovacími platformami v Severnej Afrike. Nuž, to nie je nejaký náš vynález, to je na zadanie Európskej rady. My sme to od nich prevzali. No a tá úloha znela, že sa musíme zamyslieť nad tým, ako by tento model vyzeral. A trochu sa tu na tým uškrňate, ale vieme z minulosti, že tie modely, ktoré sme mali doteraz, v podstate nič moc neprinesli, ináč by sme o niektorých veciach dnes nemuseli vôbec diskutovať. Takže v niektorých oblastiach potrebujeme sa vydať novú cestu, nabrať nový smer a o tomto teraz uvažujeme. My o pár dní v Innsbrucku budeme mať prvú neformálnu radu a tam už budeme hovoriť o otázke vyloďovacích platformiem konkrétne. A čo sa týka našich informácií, ktoré dostávame, tak toto bude ďalší krok v súčnosti s ďalšími partnermi, Európskou azylovou agentúrou, UNHCR, ale možno teda aj po konzultácii s tretimi krajinami môžeme potom vyvinúť takýto model a zaviesť ho. Neviem, prečo ste taký pesimistický, čo sa týka zavedenia tohto modelu. Ja som všeobecne optimista a nemyslím si, že to nemá žiadnu šancu. Ale počul som, že africké štáty to odmietajú. Ako môžete odmietnúť niečo, čo ešte neexistuje? Takže prosím, nechajte nás ísť krok po kroku. Myslím si, že toto je celkovo problém, že sa snažíte predvídať tretí alebo robiť tretí, štvrtý krok ešte pred prvým a druhým a výsledky ešte teda nie sú známe. Ďalej otázka ochrany údajov, o tom už sme hovorili, teraz Dublin, že? A ten celkový balíček. Ja uznávam plne hodnotu tohto balíčku o Dubline. Je treba si stanoviť konkrétne kompetencie a vytvoriť systém kontroly, aby sa zaručila stabilita. A preto aj my plánujeme sa na tento balíček pozrieť ako na celok v spolupráci s vami a tam, kde dosiaľ ešte nemáme jednotné stanovisko na rade, tak tam uvidíme na základe výsledkov, ktoré nám zanechalo Bulharsko, ktoré bolo veľmi ambiciozne, a zaznamenalo veľký pokrok. To celé analizujeme a skúsime sa dostať z tej slepej uličky von. Ale ja som priateľom úprimnosti v rámci diskusie a musí nám byť jasné, že keď hovoríme o Dubline, a tu máme aj teda úlohu Európskej, ale zo strany Európskej rady, to nám teraz zadala, že musíme e, dosiahnuť konsenzus a to sa týka aj tej otázky prerozdeľovania. Vždy to stroskotalo na tom, že to bolo povinné prerozdeľovanie a preto my hovoríme, že treba si čestne zanalizovať problém a musíme sa no, znovu pozrieť na otázku solidarity v tejto súvislosti. Predtým sa vždy Predtým že pojem solidarity sa obmedzoval na otázku prerozdelenia, na otázku povinného prerozdelenia, ale sú tu ešte aj ďalšie aspekty v rámci solidarity. Napríklad, kto sa podiela na ochrane vonkajšej hranice, kto sa podiela napríklad na vyloďovaní lodi a tak ďalej. Takže je tam mnoho stavebných kameňov, kde sa musíme pokúsiť vytvoriť nejaký nový obrázok. A súčasný systém nás ďaleko nezaviedol, to vidíme všetci. Čo sa týka presídlovania, tam sa hovorilo o Rakúsku, áno. Rakúsko sa na tom podielalo. My sme našu kvotu v podstate naplnili a to, čo nám ešte chýba do jej úplného naplnenia, tak to bolo len pár osôb, ktoré majú teda veľkú mieru alebo veľkú pravdepodobnosť uznania štatútu. Myslím si, že v tomto zmysle Rakúsku sa nedá nič vyčítať. A ďalší aspekt v súvislosti s touto otázkou vyľadovacích platformiem, áno, samozrejme, bude potrebné aj tu dopredu informovať členské štáty o ich zodpovednosti aj, o, aj čo sa týka e, štátov mimo Európsku úniu, susediacich štátov. Musíme zatiahnuť za rôzne povrázky, musíme vytvoriť e, systém stimulov, vyžiť otázku, otázky, ekonomické aspekty. Hovorte tomu, ako chcete. Taktiež, čo sa týka Zehoferovho stanoviska, podľa toho, čo ja viem a čo som si ja vyvodil z mojich rozhovorov so Zehoferom, tak najprv sa bude rokovať medzi Rakúskom a Nemeckom. A máme tu taktiež e, rokovania s e, krajinami, ktoré sú teraz odpovedné za otázku utečencov. Napríklad tu máme otázku Grécka. Uvidíme, čo z toho vzíde. Ale týmto smerom sa rokovania budú uberať. Čo týka navracania tzv. azylových dovolenkárov, tak toto nie je téma pre EÚ, toto je v podstate téma pre národnú politiku, ale máme tu návrh, že tento návrh považujem za pozitívny, a ja netvrdím, že nemáme žiadny migračný problém. Myslím si to je trochu predčasné stiahnutie varovania. A v niektorých oblastiach chcem upozorniť na diskusiu. V roku 2015 niektorí varovali už vtedy, že to možno nebude mať pod kontrolou, že nám zlyhajú mechanizmy, ktoré máme k dispozícii a títo ľudia neboli braní vážne a hovorilo, so, hovorilo sa, že majú čerta na stenu, že robia paniku a že to je v národnej kompetencii. Ja som pred dvomi týždňami bol na stretnutí s komisárom Abramopulusom a so zastupcami krajín Západného Balkánu. Tam tieto témy vnímajú úplne ináč a hovorím tu len o v podstate jednej oblasti. Tam bolo jasné, že im bolo jasné, že sa tá situácia bude zhoršovať a že už teraz je treba sa koordinovať a zaviesť príslušné opatrenia, aby sa zabránilo podobným udalostiam, ako boli v roku 2015. Ja si myslím, že to je zmysluplné, je to proaktívna politika a aby to nedopadlo ako v ako vtedy, alebo ako v iných oblastiach. Čo sa týka tretich krajín, tak e, tam tie faktory, ktoré vyháňajú ľudí, pardon, ktoré priťahujú ľudí e, do Európskej únie, to je treba prelomiť, aby sme vyselektovali tých, ktorí skutočne potrebujú našu podporu a našu pomoc. Čo sa týka zatvárania. Vy ste hovorili o zatváraní do väzenia, alebo nie to hovorí o zatváraní do väzenia, ale článok 42 e, postupu e, pri, e, pri, pri azylovom konaní toto už stanovuje presne a ja si myslím, že tam nehovoríme v žiadnom prípade o nejakej forme väzenia. Ďalej tu padla otázka v súvislosti s Schengenom, Bulharskom, Rumunskom. Ja by som chcel srdečne poďakovať aj za úsilie Bulharska a Rumunska pri ochrane vonkajších hraníc, ale samozrejme aj poznáte rôzne stanoviská na rade, ktoré sú také, aké sú, ale my v oktobri túto tému alebo asi v oktobri túto tému opäť zaradíme na náš program. questions about money laundering. It's essential for the security of our citizens. Ja som sa pýtala na pranie špinavých peňazí, ale zatiaľ som nedostala žiadnu odpoveď. Áno, samozrejme, k tomu chcem ešte tiež niečo povedať. Niekto sa opýtal, čo chceme robiť proti pravicovému extrémizmu. Pre mňa teror nie je lavicový alebo pravicový alebo ešte nejaký iný, ale teror je nasmerovaný proti našim základným hodnotám a proti e, tomu, ako musíme chrániť naše obyvateľstvo. Takže keď hovoríme boj proti terorizmu, tak vždy je to boj proti všetkým teroristickým hrozbám. No a v tejto súvislosti, e, tu máme teda aj pranie špinových peňazí, ja si myslím, že je dôležité, aby orgány trestného stíhania taktiež mali k dispozícii informácie finančných e, úradov a tento projekt môžeme zaviesť veľmi ambiciozne a myslím si, že určite sa nám podarí dospieť nejakému dobrému spoločnému výsledku. Ďakujem pekne, ministri. Je tu bolo tak veľa otázok, že bolo veľmi ťažké adresovať alebo teda odpovedať na všetky tieto otázky vo veľmi eh, krátkom čase, ale rozhodne si sa o to pokúsili. V každom prípade chcem povedať, že nie sme v roku 2015, keď bola Európa absolútne nepripravená na tento prúd utečencov, ktorí prichádzali pred vojnou zo Sýrii, ale rovnako to platie aj pre celú migračnú vlnu. Myslím si, že to, čo hovorili viacerí kolegovia jedným alebo iným spôsobom, bolo, že my ako Európska únia musíme dostať svojim slubom voči európskym občanom. Potrebujeme nájsť rozhodnutia, ktoré budú účinné, ktoré budú postavené na jasných princípoch a zároveň e, našich záväzkoch, ktoré sme urobili aj na medzinárodnej ehm, scéne. A teraz je naozaj ten najvyšší čas, pretože teraz je ten, tá situácia veľmi odlišná oproti tomu, aká bola v minulosti. Prúd ľudí do Talianska sa znížil práve vďaka opatreniam, ktoré boli prijaté európskymi politikmi, ale aj talianskou vládou, a to až o 80 Počas prvej polovice tohoto roka len 40 tisíc ľudí prišlo do Európy. To už rozhodne nie je 1,6 milióna, ako to bolo v roku 2015. A reálne budeme musieť pracovať počas vášho predsedníctva na tom, aby sme hľadali dialog. Ako určite zistíte, naša snemovňa má veľmi silnú pozíciu v niektorých aspektoch, nezabudajme, že to je dialog a toho sa aj musíme držať. Držím vám palce. Dobre, ďakujem pekne. Ideme teraz na posledný bod na programe rokovania pre dnešný bod, ktorým je zriadenie Európskeho orgánu práce. To je bod programu číslo 7. The lead committee is uh, ample and the report. Uh, lead Výbor, teda hlavný je, pán, e, je výbor EMPL, pán Pavel je spravodajca výboru. Nech sa páči, máte priestor, preto aby ste predstavili vašu správu. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi v prvom rade poďakovať komisii za to, že predložila návrh na zriadenie Európskeho orgánu práce, e, výbor EMPL. Poprosím vás e, opustiť sálu potichu. Ľudia, ktorí opúšťajú rokovaciu sálu, prosím, opúšťajte sálu potichu tak aby sme si mohli vypočuť nášho spravodajcu. Please continue. Prosím, pokračujte. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže keďže som výbor, členom výboru EMPO, eh, viem, že táto téma je naozaj veľmi dôležitá nielen pre mňa, ale pre Oba výbory. E, tento orgán by mal prispieť e, k účinnému a jednoznačnému presvedzovaniu európskych práv v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácii sociálneho poistenia. Vítame práve vytvorenie takéto agentúry, ktorá má presadzovať slobodu pohybu pracovníkov a ľudí vrátane držiteľov európskych modrých kariet, vnútrofiremných e, zamestnancov alebo dlhodobých zamestnancov a rezidentov. Rovnako vítame aj presadzovanie ich práv um, za hranicami, prístupu k zdravotnej, sociálnej starostlivosti, nediskriminácii a boji proti obchodu s ľuďmi a zneužívaniu ľudí. Ďalší dôležitý aspekt pre mňa je otázka problému nedeklarovanej, teda nelegálnej práce. V tomto dôsledku e, pred, predkladám aj jasný pozmeňujúci návrh, ako detekovať takúto nedeklarovanú prácu, ktorá má jasný cezhraničný rozmer a môže mať zásadný dopad na zamestnancov, ktorí sú dotknutí. Niektoré zraniteľné skupiny, ako napríklad občania tretich štátov, sú osobitne vystavení tomuto riziku a takisto popieraniu alebo to teda upieraniu základných práv pracujúcich, ktoré sú s týmto spomenuté ELA by mala mať v tomto jednoznačnú e, európsku platformu, ktorá by bojovala proti nedeklarovanej práci, ktoré sa opierajú o rozhodnutie súdu z roku 2016 344 a zároveň by sme mali ďalej posilňovať európsku spoluprácu v tejto oblasti. Čo sa týka ochrany osobných údajov a GDPR, tak e, GDPR rovnako musí byť rešpektované v tomto smere aj e, v tomto rozsahu. V súlade s týmito pravidlami akékoľvek spracovávanie osobných údajov bude obmedzené na to, čo je nevyhnutné a proporcionálne. Dáta by mali byť zbierané pre špecifické, explicitné a legitimné účely a nie ďalej spracovávané spôsobom, ktorý je nekompatibilný s týmito účelmi. A navrhujem, aby sme veľmi jednoznačne povedali, že ehm, tento orgán, tento Európsky orgán práce a aj komisia budú spoločne kontrolovať eh, plnenie pravidel Ehm, ochrany osobných údajov a ďalší dôležitý aspekt je boj proti podvodom a tu vidím jasný odkaz na uplatňovanie nariadenia Rady o vytýčení Európskeho orgánu e, teda orgánu Európskeho prokurátora a zapojenie IPPO do, EPPO do boja proti podvodom, ktoré sú spojené s prácou takéhoto Európskeho orgánu práce. Ďakujem pekne, pán Pavel. Zároveň musím oznámiť, že tlmočenie bude mať len do 18.30 Tieňoví spravodajci, chcete sa k tomuto vyjadriť? Pani Jaroka? Niekto ďalší? Pani Jaroka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja zastupujem pána Šogora z EPP a v jeho mene by som vám chcela poďakovať za vašu prácu, nie len za napísanie tejto správy, ale takisto aj za to, že ste vytvorili dobrú atmosféru pri práci. Pán Šugor sa takisto predal svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, rovnako ako ďalší kolegovia v skupine, ale e, chcel by posilniť váš text a to tým, že by tu mal byť jeden centrálny blok pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa budú týkať slobodnej pohyby pracovníkov. Ako ste už aj hovorili vy v vašom texte, tam musí byť zabezpečená a presadzovaná prostredníctvom európskych pravidel, ktoré budú presadzované jasným a transparentným spôsobom. Presadzovanie férových e, pravidiel a boj proti zneužívaniu bude zárukou, že tu bude všeobecná dôvera a podpora pre takúto slobodu pohybu ak existujúce zákony nebudú rešpektované, tak nie len, že e, sklameme zraniteľných občanov a firmy, ale zároveň stratíme všeobecnú podporu v jednotný trh a zbytočne podporíme populistov, ktorí budú volať po stále väčších a ďalších obmedzeniach a nových pravidlách, ktoré v konečnom dôsledku len poškodia jednotný trh. Ako komisia uznala vo svojom návrhu, tak tieto obavy zazneli aj v súvislosti s mobilnými pracovníkmi, ktorí sú zraniteľní voči zneužívaniu alebo ktorým sú upierané ich práva, rovnako ako aj voči podnikom, ktoré pôsobia v neistých alebo nejasných eh, podnikateľských podmienkach alebo v podmienkach nerovnakej alebo nerov, nerovnej konkurencie. Pán Šogor takisto hovorí aj o špeciálnych témach, pretože Vaše EPRS štúdie poukazujú na prekážky, aj tu toho naozaj veľa, čo musíme <coughs> prekonať pri veku a prístupe, prístupe k zdravotnej starostlivosti rodinným, um, rodinnej starostlivosti ako niekto, kto, kto je z pohraničného mesta v Soprone, kde veľa ľudí každodenne pracuje na rakúskej strane hranice, to viem tiež dosvedčiť. A ako hovorí aj pán Šogor, a to môžem um, potvrdiť ako Rómka, Eh, občania tretich štátov, a najmä Rómovia, eh, zažívajú práve takéto eh, situácie diskriminácia, to nie len z rasových dôvodov, ale etnických a národnostných. A podľa názoru pána Šogora, e-, Európsky orgán práce by mal mať väčšiu účinnosť pri presadzovaní európskeho práva a riešení inkonsistentnosti a ďalšie oblasti, kde bude zdôrazňovať Niektoré zmeny sú najmä otázky obchodu s ľuďmi, rovnako je otázka agentúry pre základné práva, tá poukazuje na ďalšie formy zneužívania, najmä e, z pohľadu ekonomických faktorov. To sú nielen otázky pracovníkov v polnospodárstve, ale aj opatrovateľov, opatrovateľiek, e, pracovníkov na stavbách a ďalších nízko e, kvalifikovaných pracovníkov. Spravodajca veľmi užitočne predkladá pozmeňujúce návrhy v tomto smere a pán Šogor to považuje za veľmi dôležité, aby rozšíril vašu víziu o tejto téme. Ďakujem pekne za vašu prácu v mene celej našej skupiny. Ďakujem pekne pani Jaroka. Máme niekoho ďalšieho, kto by sa hlásil do diskusie. Pán Pavel, chcete sa k tomu vyjadriť? Ďakujem pekne, len toľko, že aj ja žijem na hranici a poznám tie problémy. Žijem len 8 km od hranice s Maďarskom, takže to poznám. Dobre, takže máme tu dobrú, dobrý pár. Týmto by som, rád by som rád oznámil, že termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. júl 16 hodín popoludní. Tak to ma záujem, predložte pozmeňujúce návrhy a tým sme vyčerpali program rokovania pre e, našu popoludnejšiu časť rokovania. Ďakujem všetkým veľmi pekne, prajem vám príjemný večer.